Ráno, dámy a páni, všetkých vás vítam. Nezačíname síce úplne presne, ale takmer presne. A podľa programu pozvanie ste všetci včas dostali. Má niekto nejaké pripomienky k dnešnému programu? Vidím, že nie. A tým je program schválený. No a tým prechádzame k oznámeniam predsedu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 Wir müssen formal, damit da gar kein Fehler passiert. Dankeschön. Wir müssen formal. Takže formálne v bode rôzne na konci programu musíme rozhodnúť, že výsledky rokovaní spravodajcov a tieňových spravodajcov na konci príjmame no a teda podľa programu je to v bode 17, takže budeme takto aj postupovať dobre. No, má niekto nejaké pripomienky k zápisniciam teraz? No dobré, nie, môžeme pokračovať. A prechádzame k bodu číslo 4 nášho programu, totiž Európska agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií. Spravodajcom je kolega Chichester, ktorý dostáva automaticky slovo. Nech sa páči, ďalej. Thank you, Chairman. Uh, and, um, colleagues, are... Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia. Hovoríme o Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií. Možno si spomínate, že bola zriadená už pred istou dobou, začiatkom alebo v prvom desaťročí tohto storočia, no my sme rozšírili jej mandát v roku 2008 a opätovne tento rok sme rozšírili mandát existujúcej agentúry, no a aby sme získali čas na istý podstatnejší návrh komisie na zmenu mandátu agentúry. No a máme, no musíme vyriešiť základné otázky a to je, či táto agentúra by mala pokračovať. No a ďalšie otázky sú, ako by mala v budúcnosti fungovať činnosť agentúry. Komisia vypracovala štúdiu, ktorú sme obdržali v júli. Na výbore sa uskutočnilo vypočutie, kde sme sa oboznámili s činnosťou, úlohou, kompetenciami agentúry, s tým, aké možné zmeny by mali byť vykonané. No a dospeli sme k záveru, že túto agentúru potrebujeme. Mala by pokračovať, ale nie v rovnakej forme, ako existuje v súčasnosti. No a prečo nie v rovnakej forme? Pretože sú tu veľké problémy s riadením, s cieľmi, prevádzkou. No a preto potrebujeme zmeniť mandát tak, aby sme e, zaistili a vytvorili silnejšiu štruktúru riadenia, e, zaistili špecifika, konkrétnejšie špecifikácie cieľov a navrhli, ako zlepšiť efektivitu a účinnosť práce agentúry. Jeden príklad problémov, ktorým čelí agentúra, má približne 60 alebo 70 zamestnancov a väčšina z nich sa zaoberá administratívnou prácou. Ľudia, ktorí sa zaoberajú konkrétnou činnosťou, venujú sa venujú sa výskumnej činnosti a počítačom ochrane sieti, tak tých, tých, tých, tých počet je približne 10 oni musia cestovať po Európe, stretávať sa s kolegami v európskych štátoch. Je to agentúra pre bezpečnosť sieti, takže musia vytvárať e, sieťa odborníkov v rovnakej oblasti, No a aj keď žijeme v informačnej dobe, a v období širokého pásmového rýchlostného internetu, tak stretnutia, e, konkrétne stretnutia ľudí sa nedajú nahradiť. My by sme mohli napríklad e, rokovať e, počas tohto zasadnutia prostredníctvom videokonferencie, avšak eh, nemyslím, že to by bolo veľmi účinné, takže preto treba sa stretávať. Aj tí ľudia musia cestovať. No a preto momentálne kvôli lokalite agentúry to znamená aj veľmi veľa jazdených kilometrov. A eh, toto sme zdôraznili aj v správe že veľmi dlho trvá cesta na stretnutie s kolegami. Takže preto nepovedali, že treba zmeniť štruktúru riadenia a hlavné ciele. No a výsledok tých 129 pozmeňujúcich návrhov vytvorenie nejakej správnej rady medzi riadiacou radou a generálnym riaditeľom a treba na novo definovať úlohu agentúry. Agentúra má pred sebou veľké výzvy, pretože na jednej strane musí zhromažďovať informácie o sieťach informačnej bezpečnosti, v období, keď počítačová bezpečnosť a význam čoraz dôležitejší aj v politike a rovnako však nemôže porušovať práva a zasahovať do činnosti agentúr v členských štátoch, ktoré sa tým zaoberajú. Pretože členské štáty nechcú nejakú exekutívnu alebo operačnú agentúru. Čiže táto agentúra musí koordinovať, spájať bezpečnostné služby a koordinovať činnosť tímov jednotlivých členských krajín, krajinách, rovnako treba zdieľať informácie a najlepšie postupy s odpovednými osobami v členských štátoch. Rovnako musí spolupracovať s orgánmi tretich krajín v tejto oblasti, pretože počítačová bezpečnosť je globálnou činnosťou. No a v tomto musia zohrávať dôležitú úlohu, takže ich situácia sa jednoducho musí zmeniť. A jedna asi najkontroverznejšia zmena je, že treba hľadať nejaké nové sídlo alebo preskúmať otázku sídla, pretože Heraklion, kolegyne kolegovia, je krásne miesto. Ja som tam bol. Pomerne dlho mi trvalo, kým som sa tam dostal, aj kým som sa odtiaľ vrátil. No a to bolo v lete, keď ja eh, ešte viac letov tak skutočne problém toho, že agentúra je, má sídlo v tejto časti Grécka, je problematické. No a kvôli všetkým týmto zmenám máme pocit, že symbolicky hovoríme keby o zradí nejaké nové agentúry. No a preto by sme mali dať nové meno. to navrhujeme, aby, sme, aby sa nazývala EU misa. Pretože niekedy ľudia radšej hovoria o Únii namiesto Európy. No a ja som potom predložil ďalší pozmeňujúci návrh, je akronym znie New NISA, čo samozrejme vystihuje to, že ja navrhujem novú agentúru, ale New v tomto zmysle znamená, v tomto znamená no, nová agentúra v EÚ. To je také symbolické. No a hovorím, že agentúra by mala mať svoje sídlo v Bruseli. A vážim si, že tento návrh alebo myslím, že kvôli tomuto návrhu budem veľmi nepopulárny v Grécku. Ja však môžem vám povedať, že som na to pripravený. Grécko má, musí riešiť iné problémy a grécké orgány musia uznať, že súčasná situácia a sídlo agentúry nie je uspokojujúce. Niečo sa musí zmeniť. Ja navrhujem veľmi radikálnu zmenu, niekto iný možno navrhne menej radikálne riešenie. V každom prípade sa to musí zmeniť, pretože agentúra musí fungovať účinnejšie. Títo ľudia, aj zamestnanci, nemôžu tráviť väčšinu času na letiskách. Takže toto je podnet do diskusie. A dúfam, že keď kolegovia si preskúmajú náš návrh, to, čo navrhujeme, novú správnu radu, posilnená úloha pre generálneho riaditeľa a samozrejme zachovanie našej tak sa vzťahu k iným agentúram rozšíria možnosti pre agentúry. Aby mohla, mohli zastupcov chodiť do parlamentu, podávať na správu a budú zainformovať vlastne o svojej činnosti. Dúfam, že to podnieti, som si istý, že to podnieti ale dúfam, že to bude pozitívna diskusia o úlohe a fungovaní agentúry. Ak dosiahneme nejaké zmeny v otázke efektivity činnosti, lokality a prevádzkových činností, tak musíme ísť aj k základnej otázke. A preto našim kolegom na Grécko poviem, že ak nechcete robiť zmeny, tak to znamená, že v septembri 2013 táto agentúra zanikne. A keďže si myslím, že má dôležitú úlohu, chcel by som tomu predísť. Ďakujem, predseda. Ďakujem. A máme tu niekoľko pripomienok. Musím ešte pripomenúť, že máme pred sebou veľmi nabitý program. A ja zaistím, aby sme mali pre všetky body dosť času rovnaký, takže tento bod eh, diskusiu o ňom skončíme o 9.45, takže sa tým riadte. Ďakujem pekne, Kristian Ehler, je tieňový správodajca, má slovo, ďakujem pekne, predseda. Ďakujem kolegovia. Ja som včera s inými kolegami, bola tam kolegyňa Tykal a ďalší. Takže boli sme na výpočutí výboru LIBE o počítačovej bezpečnosti. Jeden z najdôležitejších výsledkov bol, že ako jeden keď sme sa spýtali jedného z najväčších odborníkov, bývalého hackera na to, aká je perspektíva, či opatrenia členských štátov doteraz pomohli, či sa podarilo obmedziť nejakú kriminalitu zamranú proti štátom, povedal, že odpoveď na to je biznis model počítačovej kriminality, ktorý opísal ako nízke rizika a vysoký, vysoký zisk. No a naznačil mám, z čoho máme vlastne vychádzať je to ohrozenie štátu, ktorá úplne na novo e, definuje e, pojem asymetrické konflikty alebo konfrontácie. Sme videli, čo sa stane, keď sa štát stane obeťou takéhoto útoku. V Koreji sme zažili obrovský útok, kde kedy zautočili na korejský finančný trh a celý týždeň sa neuskutočnila žiadna finančná transakcia na burze v Kórii. Musíme predpokladať, že z tretej strany štátov sa téma počítačovej vojny zneužíva. No a začali sme, čo to znamená pre veľké hospodárstva, ako napríklad Európu, kde sú zatiaľ len odhady vo výške približne 250 miliárd eur, či ktorý mohol pokles hrubého národného dôchodku, či mohol spôsobiť počítačová kriminalita. A vidíme, že 70% všetkých prípadov nie sú vôbec riešené ani udávané. Eurojust to povedal, že prokurátori malo len obmedzené vedomosti a možnosti že e, právny rámec poskytuje len malé možnosti a že ešte nemáme praktické nástroje na boj proti tejto forme zločinu a kriminality. A s ohľadom na toto treba povedať, že že momentálne síce pracujeme, ale nemáme stratégiu Európskej únie. máme nedostatočné a fragmentované štruktúry. No a z hľadiska dimenzie programu, problému by Enisu sme mohli v podstate zatvoriť. A to z viacerých dôvodov, ktoré hlavne spôsobujú členské štáty. Ja som bol jeden z tieňových spravodajcov teda. No a pri zakolení sme mm, dosiahli kompromis, menšie člen, väčšie členské štáty túto agentúru nechceli, no a menšie alebo ostatné chceli inštitúciu, ktorá bude poskytovať pomoc, poradenstvo pri budovaní týchto štruktúr v členských štátoch. Takže je tu obrovský problém a odpovedel na to je veľmi ťažkopádny európsky kompromis. To však treba zmeniť. Zažili sme to na absolútnom zlyhaní Mission Trading Platform. No a je to sektor, ktorý sa stal obeťou najväčšieho, najväčšieho bankového, bankovej lúpeže v histórii. Nevieme, ako sa túto v rámci Mission trading s ním stratilo 40 miliard eur. Bol to úspešný prepad banky, ale nikoho to nezaujíma. No a teraz by som chcel ešte podporiť tú energickú reakciu kolegu Čišestera. Potrebujeme Enisu, ktorá bude pracovať efektívne, ktorá bude oveľa intenzívnejšie zapojená aj do horizontálnych štruktúr, čo to znamená vybudovať kapacity Europolu. To treba zosieťovať s Enisou, Máme vlastné štruktúry GRC, kde 300 odborníkov, ktorí sa zaoberajú bez internetovou bezpečnosťou. Momentálne rokujú s Američanmi. Máme výskumný program pre bezpečnosť, kde na IT sa na, v ďalších dvoch rokoch budeme investovať 200 miliónov eur. No a len na, na tlak parlamentu Enisa je vôbec v predstavenstve v správnej rade tohto orgánu. Momentálne nemáme ani nejakú povinnú alebo neexistuje žiadna povinnosť komisie pýtať sa komisie v prípade aktuálnych otázok počítačovej bezpečnosti, takže je najvyšší čas, aby sme vytvorili efektívne štruktúry a to znamená, že podporujem prvý návrh komisie, ten treba rozšíriť. My sa musíme v skupinách dohodnúť, že buď potrebujeme novú agentúru, alebo sa musí byť efektívnejšia, mať lepšie kompetencie, viac personálu, pretože inak sa zosmiešníme. Ďakujem pekne, kolegyňa Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pánovi Čičesterovi, ako aj pánovi Jalerovi, ale prirodzene aj ostatným tieňovým spravodajcom, pánovi Lambertovi a a ďalším za veľmi stretovú spoluprácu v tejto veľmi dôležitej veci na tejto správe. Skupina SAD podporuje myšlienku silnej agentúry s rozšíreným mandátom, agentúry, ktorá by mala mať právomoci e, v celom rozsahu pola, ale aj v oblasti medzinárodnej spolupráce. No a preto si myslím, že prvá myšlienka, ktorú by sme mali podporiť, je rozšírenie mandátu agentúry. E, a ja dokonca navrhujem, aby tento mandát bol neobmedzený. Hovorím to preto, lebo na nešťastie niektorí e, informatici, respektíve odborníci na počítačovú bezpečnosť, e, neboli veľmi spokojný s fungovaním agentúry ENISA, práve preto, lebo jej mandát je veľmi obmedzený. Tejto odborníci si nevedia predstaviť, že by dlhodobo pracovali v agentúre s takto obmedzeným mandátom a preto prvý nápad, alebo prvá myšlienka, ktorú by som chcela presadiť, je silnejšia a efektívnejšia agentúra, ktorá by disponovala neobmedzeným mandátom. Tiež sa domnievam, že je dôležité, aby Európska únia mala určitú stratégiu počítačovej bezpečnosti. Táto stratégia by mala byť dobre premyslená, účinná a mala by sa týkať e, rôznych inštitúcií na európskej aj medzinárodnej úrovni. Tiež si myslím, že je dôležité, aby väčšina personálu agentúry ENISA e, boli e, profesionáli, odborníci na počítačovú bezpečnosť a informatici, pretože my chceme obmedziť administratívny personál na 40 a tým pádom by 60 zamestnancov agentúry boli v podstate odborníci, ktorí by bojovali priamo proti počítačovej kriminalite. Nepodporujeme návrh na zmenu názvu agentúry, pretože ono sa to deje stále. Zmeníte názov inštitúcie alebo firmy a e, potom táto firma stráca e, trhový podiel a stráca dôveru verejnosti, pretože nie je, nie je známa. Takže ja si myslím, že toto meno už je etablované a mali by sme ho ponechať, pretože keď sme vytvárali agentúru, tak sme sa dohodli na nejakom mene. Tá agentúra zostáva rovnaká a preto by meno malo zostať tiež nezmenené, ale ako som hovorila, mala by mať o mnoho väčšie právomoci v oblasti počítačovej bezpečnosti. E, nepodporujeme myšlienku presunutia agentúry z Grécka, pretože sa domnievame, že všetky členské štáty by mali mať výkonné agentúry Európskej únie e, na svojej pôde a preto nechápem, e, prečo je možné, aby agentúra pre životné prostredie bola v Dánsku, ale ENISA by nemala byť v Grécku. Takže my nesúhlasíme s týmto návrhom na presťahovanie agentúry z Grécka inde. Isté, môžeme zaviesť určité kritéria výkonnosti a môžeme monitorovať dosahovanie týchto, týchto kritérií, ale nepodporujeme vysťahovanie agentúry z Grécka. Tiež by sme chceli navrhnúť, aby Európsky parlament menoval troch členov do správnej rady agentúry a navrhli sme aj to, aby ciele a úlohy agentúry zahrňali činnosti v oblasti počítačovej bezpečnosti, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni členských štátov, aby boli komplementárne. Táto inštitúcia by napríklad mohla vytvárať určité štandardy počítačovej bezpečnosti a mohla by podporovať e, kapacity a schopnosti tak únie, ako aj členských štátov zasahovať proti počítačovým a internetovým hrozbám. E, agentúra by tiež mala podporovať e, týmy CERT a mala by poskytovať podporu tak súkromnému, verejnému, ako aj akademickému sektoru boji proti počítačovým a internetovým hrozbám. A ja by som chcel uzavrieť tento svoj výstup e, tým, že e, počítačová bezpečnosť je veľmi dôležitá oblasť a zostane ňou aj do budúcnosti. Potrebujeme preto kvalitnú stratégiu počítačovej bezpečnosti a e, tým pádom aj silnú agentúru so širokým mandátom, ktorý nebude časovo obmedzený. A tiež si myslím, aby zostala tá agentúra v Grécku. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, mám eh, ešte na programe ďalších rečníkov, dvoch tieňových spravodajcov až šiestich rečníkov z pléna, takže vás poprosím, aby ste dodržiavali rečnícky čas, pani Valeán. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať za správu pánovi Česterovi, ktorý na nej odviedol dobrú prácu. Chcela by som e, povedať, že naše zasadnutie tieňových spravodajcov bolo veľmi zaujímavé a plodné, ale keď sme rokovali o pozmeňovacích návrhoch, tak e, sme došli k názoru, že asi sa budeme musieť stretnúť ešte viackrát, ak máme dospieť k nejakému k nejakej zhode. Myslím si, že je dôležité dosiahnuť takúto zhodu, pretože táto správa by mala vyslať jednoznačný signál z parlamentu, teda mala by obsahovať jasné posolstvo o tom, ako parlament vníma budúcnosť tejto agentúry, ale chcela by som najprv povedať pár slov o sídle. No, sídlo možno nie je až také dôležité a niektorí si myslia, že by sme sa tejto otázka nemali venovať, ale ja si myslím, že existujú dostatočné dôvody zamyslieť sa aj nad touto vecou. Parlament sa síce nemôže vyjadrovať k sídlu agentúry, ak máme rešpektovať zmluvy, nemali by sme to robiť, ale um, my v podstate chceme prostredníctvom tejto správy vyvolať istý tlak na radu, aby prehodnotila otázku sídla. Ďalej k trvaniu mandátu e, agentúry ENISA. A tu si myslím, že väčšina tenevých spravodajcov bola za vytvorenie trvalého mandátu pre agentúru a to by malo podľa môjho názoru jednoznačné výhody, pretože by sme vytvorili možnosť možnosť e, kariérneho rastu v tejto oblasti. Dali by sme ľuďom, ktorí v agentúre pracujú, nejakú istotu do budúcnosti a to by znamenalo e, určite aj pridanú hodnotu a skvalitnenie činnosti agentúry. Teda sme za permanentný mandát. Teraz k počítačovej bezpečnosti. Domnievame sa, že táto agentúra by mala byť doplnená e, do nového rozsahu pôsobnosti agentúry, do toho nového mandátu, a to z viacerých dôvodov a niektoré z nich už uviedli kolegovia predo mňou. Nemyslím si však, že by sa agentúra e, mala stať CERTom a tiež si nemyslím, že by e, mala podnikať operačné úlohy e, v citlivých oblastiach. Agentúra by však mohla uplatniť svoju váhu v rokovaniach s relevantnými orgánmi, a subjektmi v oblasti počítačovej bezpečnosti, mohla by identifikovať trendy a mohla by byť akýmsi jednotným eh, kontaktným bodom pre tretie krajiny, medzinárodné organizácie a eh, iné útvary, ktoré pôsobia v oblasti počítačovej oblasti. Teda eh, vytvorila by vlastne sieť spolupráce popri spolupráci policajnej, a justičné. Jani sa zatiaľ nemá právny rámec alebo nemá právne základy na takúto spoluprácu, ale ja si myslím, že by mohla zohrávať úlohu um, kontaktného miesta um, medzi národnými úradmi na ochranu dát. E, no a ďalej k právu na iniciatívu, um, na vypracúvanie stanovísk, teda že by v podstate sa že, že by sa nečakalo len na požiadavku zo strany komisie alebo členských štátov. No, e, ja by som to chcela uzavrieť. Tak ja si myslím, že toto je skutočne bod zvratu pre agentúru ENISA a asi by sme nechceli agentúru, ktorá nebude mať e, mandát a prostriedky na to, aby mohla vykonávať svoju činnosť. Takže táto agentúra by mala byť dostatočne podporená na všetkých týchto frontoch. Ďakujem. Bella. Thank you, Mr. President. Um... Pani Cavela, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať ostatným rečníkom a e, pánovi Čičesterovi za prácu, ktorú vykonali v tejto dôležitej otázke. Pán predseda, ja sa domnievam, že môžem vyjadriť spokojnosť s tým, čo bolo povedané, najmä s tým, čo povedala pani Tikal Úplne s ňou súhlasím. Opakujem, že z našej strany, z nášho pohľadu, e, keďže my by sme chceli, aby úloha agentúry ENISA bola rozšírená, aby jej mandát bol širší, e, je dôležité preskúmať jej nové úlohy. Ďalej e, si myslíme, že nie je potrebná zmena názvu, pokiaľ by ten názov nemal znamenať niečo nové, aj keď si neviem predstaviť, čo nové by e, to malo byť. No a um, agentúru ENISA vnímame ako agentúru operatívnu a tiež um, by sme chceli podporiť jej um, rozšírenie alebo rozšírenie jej mandátu aj na spoluprácu s medzinárodnými subjektmi a organizáciami. Ja by som podobne ako ostatní chcela podotknúť, že aj z nášho pohľadu je dôležité e, to, aby jej mandát bol permanentný, aby bol stály. Pretože v súčasnosti práca, ktorá sa tam vykonáva, má nádych akejsi dočasnosti a e, ľudia, ktorí pre agentúru pracujú, tiež sa možno cítia ako dočasní pracovníci. Takže si myslíme, že mandát agentúra, teda agentúra by mala byť e, by mala mať permanentnú povahu No a inak, e, a pokiaľ ide o zmenu sídla, tak s tým rozhodne nesúhlasím. A ak e, zavrieme e, tá, tá, ak nebudeme chcieť vôbec cestovať, tak by sme určite mali presunúť polovicu agentúr na jedno miesto, ale ja som, podľa, ja som proti tejto zmene a som za to, aby zostalo sídlo agentúry v Grécku. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, e, sa vyjadrili všetci tieňoví spravodajci za frakcie a ja mám ešte stále 6 rečníkov na zozname, takže vás poprosím, aby sme e, sa obmedzili. takže Pán de Castilla je prvý. Pani. Áno. Pán predseda, ja teda budem hovoriť menej ako dve minúty, nebudem opakovať to, čo bolo, to, čo bolo povedané, žiadne z tých argumentov, ktoré odzneli, e, iste by sa o nich dalo diskutovať dlho. My sme prezentovali určité pozmeňovacie návrhy a tie jasne vypovedajú o tom, aký je názor. Ja si myslím, že sa treba zamyslieť nad tým, čo je hlavný cieľ fungovania agentúry. My chceme, aby agentúra fungovala čo najefektívnejšie, aby mala jasné ciele a úlohy. A e, to preto, lebo bezpečnosť je veľmi dôležitá. Vo svete, kde e, zohrávajú informačné technológie takú dôležitú úlohu, má takáto agentúra význam a preto e, teraz potrebujeme tú agentúru preskúmať z pohľadu toho, či ešte stále zodpoveda potrebám sveta. Ak existujú nejaké nové potreby, E, na ktoré musí reagovať, tak je treba prispôsobiť mandát a jej fungovanie e, v oblasti informačných komunikácií dochádza k zmenám, odkedy tá agentúra vznikla, tak určite nejaké zmeny nastali. Ale ja by som nechcela, aby e, sa táto diskusia zvrhla len na diskusiu o sídle, pretože to je, to je, to je téma polarizujúca, je to, je to emocionálna vec a asi nevyriešime tento konkrétny problém veľmi jednoducho. Ale každopádne si myslím, že je potrebné, aby agentúra mala určité stále zastúpenie alebo stálu agentúru v Bruseli, alebo stále, stály úrad v Bruseli. Je to jednoducho je dôležité z hľadiska efektívnosti e, udržiavania kontaktov, stálych kontaktov nielen s európskymi inštitúciami, ale aj s ostatnými zainteresovanými stranami a so zástupcami, um, zástupcami členských štátov. A a toto by, nebol, toto nebol unikátny prípad, že by agentúra so sídlom, povedzme, inde, niekde v, v Grécku, tak ako je to teraz, mala stále zastúpenie alebo stály úrad v Bruseli. Jednoducho je to len z hľadiska komunikácie a efektívnosti e, lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Cukalas. E, ja budem tiež hovoriť e, veľmi stručne, pán predseda. Ja som si vypočul to, čo kolegovia hovorili veľmi pozorne a s mnohými súhlasím. Súhlasím najmä s tým, že ENISA je jedna z najmenších agentúr Európy. Za, zamestnáva asi 60 osôb a má rozpočet 8 miliónov eur ročne. Lenže celkové výdavky na počítačovú bezpečnosť sú okolo 700 miliónov eur ročne. Význam to, tejto oblasti stúpa, pretože e, na medzinárodnej úrovni je čoraz dôležitejší internet, počítačové siete a informačné technológie. No a teraz musíme vyriešiť otázku, e, ako e, naprojektovať agentúru, ktorá sa má starať o oblasť počítačovej bezpečnosti v Európe. Ja som si Ehm, vypočul ehm, názory, že je možné komunikovať prostredníctvom videokonferencií, ale že tá komunikácia je ťažšia. A možno kolega, ktorý to spomínal, tak eh, by mohol približiť, ako by to fungovalo. Konec koncov aj americký kongres eh, pracuje niekedy cez Skype. Pán eh, Chichester vysvetlil eh, svoju správu, respektíve prvú časť, eh, ktorá hovorí o posilnení emisí a eh, skvalitnení jej činnosti, o vyššej efektívnosti. K tomuto mal niekoľko pozitívnych návrhov, s ktorými určite súhlasíme a predložili sme pozmeňovacie návrhy v tomto smere aj z našej strany. A druhá časť sa skôr týka jeho osobného názoru, ktorý samozrejme môže ehm, zastávať, e, navštívila Enisu 18 mesiacov po založení a už vtedy povedal, že e, sídlo Enisy tu nie je vhodné. Enisa sa musí odsťahovať z Heraklionu. E, takže podľa neho cieľa agentúry musia byť iné, jej štruktúra musí byť iná a jej sídlo musí byť iné. Takže no, my musíme e, doplniť aj to, že sídlo v Heraklione bolo zvolené nie preto, lebo e, Heraklion je pekné miesto, ale preto, že tam existujú všetky technické podmienky na to, aby tam Enisa mohla dobre fungovať. Takže by som chcel povedať, že je dosť nemysliteľné, aby sme teraz e, aby sme teraz všetkých pracovníkov teda, pardon, pán Čičester hovorí, že je nemysliteľné, aby funkcionári agentúry cestovali aby, aby trávili tak veľa času na letiskách, ale podľa mňa to nie je potrebné. Hovoríme síce, alebo teda hovoríme o potrebe určitej rozšírenej alebo prehobené diskusie a o potrebe ďalších zamestnancov a správ o spokojnosti s ich prácou, ale e, prostriedky, ako to dosiahnuť, sú určite aj efektívnejšie dosiahnuteľné. Voorzitter, dank Um, korte Pán Fan Nistoroj. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja by som veľmi stručne chcel zareagovať na to, čo povedal pán Chichester, ktorý veľmi presne popísal problémy s funkčnosťou agentúry ENISA. Či ENISA zodpoveda svojmu pôvodnému zámeru e, a či v nasledujúcich rokoch e, bude schopná e, dostať očakávaniam, ktoré vyplývajú z politických debát a samozrejme očakávania našich občanov, E, toto pán Čičester popísal, hovorí o e, ochrane kritickej informačnej infraštruktúry a mm, to je veľmi dôležitá otázka, veľmi dôležitá záležitosť. V, v takejto diskusii sa však vždy dostaneme k tomu, že áno, je treba rozšíriť e, tú, tú infraštruktúru agentúry, treba prehlbiť koordináciu na medzinárodnej úrovni, treba komunikovať s medzinárodnými agentúrami a orgánmi, a, ale musíme si dať pozor, že e, ak e, neprispôsobíme agentúru ENISA týmto novým potrebám, tak môžu vzniknúť ďalšie útvary, ďalšie štruktúry a e, my jednoducho musíme pozerať dopredu nejakých 10-20 rokov, um, pretože sa môže stať, že ENISA uh, stratí svoj význam. Takže ja by som nechcel, uh, aby sme sa zredukovali len na diskusiu o sídle agentúry, ale ak nerozšírime mandát a funkcie agentúry, tak si myslím, že e, nevyužijeme túto príležitosť a e, parlament by jednoducho mal vyslať tento signál jasne. Takže e, ako sa hovorí o svaloch, buď ich používate alebo ich stratíte, to isté platí aj pre mozog. Takže toto isté platí podľa mňa aj pre agentúru. A veci by sme nemali zdvojovať. Hej ak, ak nebude agentúra fungovať dobre, tak vzniknú paralelné, paralelné štruktúry a to určite nechceme. Ďakujem veľmi pekne, pán Enču. Ja by som chcel e, poďakovať e, pánovi Čičesterovi za jeho správu. Chcem poďakovať za vykonanú prácu aj tieňovým spravodajcom. A bez toho, aby som e, opakoval, čo bolo povedané, by som rád upozornil, podobne ako môj kolega pán Van Nistelrooy, na otázku ehm, medzinárodného rozmeru počítačovej bezpečnosti. Tie, tie počítačové útoky sú e, momentálne medzinárodné, čiže je potrebné konať a koordinovať e, medzinárodne aj boj, aj zásahy proti takýmto útočníkom a takisto prevenciu. Prevenciu, ktorá zabezpečí, že k takým útokom bude dochádzať menej. Toto všetko vyžaduje koordináciu na európskej aj medzinárodnej úrovni. No a my, keď teraz hovoríme o agentúre, e, tejto agent, o mandáte tejto agentúry ENISA, tak e, nesmieme zabúdať na to, že e, jej hlavná úloha je v koordinácii činnosti na európskej úrovni, ale mali by sme rozšíriť jej mandát, pretože toto sa môže stať jednou z najdôležitejších inštitúcií Európskej únie, ak zvážime potenciálne škody, ktoré môžu spôsobiť počítačoví útočníci A e, otázka sídla agentúry, tá sa dá vyriešiť aj nasledovne. Ponechajme agentúru v Grécku, je to e, v podstate veľmi normálna vec. Je to inštitúcia, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami a môže byť kdekoľvek, na, nielen v Európskej únii, ale kdekoľvek na svete, presne tak ako, e, ako servery internetu, e, využi- táto agentúra využíva internet ako svoj hlavný nástroj, takže skutočne nie je potrebné, aby zamestnanci NEC cestovali po celom svete s kufrikom v ruke, keď majú k dispozícii všetky informačné technológie tam. Takže ja si myslím, že e, sídlo môže zostať aj v Grécku a zmena názvu je podľa mňa tiež nepotrebná. Jednoducho e, meniť meno sa oplatí len, keď si ho nejako pošpiníte. Pán Ody. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel nadviazať e, na vynikajúce slova môjho kolegu, predrečníka, by som chcel povedať len jednu, alebo teda pár vecí. V prvom rade k trvaniu mandátu. Ehm, no, ľudia požadujú bezpečnosť, finančnú, fyzickú, e, elektronickú, počítačovú, skrátka vo všetkých oblastiach je e, požiadavka bezpečnosti pomerne vysoká. No a preto je potrebné reagovať e, na túto požiadavku aj v mandáte agentúry. Pokiaľ ide o predlženie mandátu, teda rokuje sa o predlžení z 5 na 7 rokov a rokuje sa o tom, či by mandát mal byť neobmedzený. No, e, môžeme to skúsiť, ak sa, ak, ak sa ukáže, že neobmedzený mandát má význam, tak to urobme, ak nie, tak to potom zase zrušíme. E, treba si však uvedomiť, že, agentú- že Európska únia má množstvo agentúr, z ktorých e, mnohé stratili význam. Mm, takže určite nechceme vytvárať ďalšiu permanentnú štruktúru, ktorá by nemusela byť prínosná. Ďalej e, k menovaniu členov správnej rady. Toto podporujem a k spolupráci s tretimi krajinami, by som chcel povedať, že už teraz mandát agentúry umožňuje agentúre uzatvárať e, dohody alebo zmluvy s tretimi krajinami, ale tento mandát je výlučne e, mandátom komisie. Komisia môže uzatvárať e, zmluvy s tretimi štátmi a toto by agentúra robiť nemala. No a posledná vec k tomu, čo povedal pán Čičester a čo vlastne sa nachádza v jeho správe. Pán Čičester je e, veľmi otvorený duch a pravdepodobne si tým nenarobí veľa priateľov v Grécku, ehm, ale ono to je bezpredmetné, či e, je populárny e, v Grécku alebo v Británii, ale ja si myslím, že útok na sídlo agentúry momentálne nie je veľmi šťastný, pretože existuje dôvod, prečo distribuujeme agentúry po rôznych krajinách e, Európskej únie. Takisto e, sa e, majstrovstva sveta v rugby konajú na Novom Zélande a je to pomerne ďaleko a určite sa tam z iných častí sveta cestuje dlho a ťažko, ale má to svoj význam, takže aj toto aj v tomto prípade agentúru nie je možno jednoducho presunúť niekde bližšie k centrálnym orgánom Európy, takže ak by sme sa dohodli na nejakom federálnom hlavnom meste, tak to by samozrejme bolo možné, ale zatiaľ takúto dohodu nemáme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani kolegyňa Kavalio. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som len eh, sa chcela vyjadriť k téme prepojenia eh, účinnosti agentúry s, so sídlom agentúry. Ale um, ako povedala pani Ody, e, existuje určitá e, pardon, ne, <laughs> pán kolega Ody. Ako e, povedal pán kolega Ody, existuje určitá filozofia um, pri distribúcii sídel agentúry. Ja by som chcela um, pripomenúť, čo povedal prezident Sarkozy. Uh, existuje určitá rovnováha medzi um, európskymi inštitúciami, a teda v ich umiestnení. Takže ak chceme otvoriť sídlo jednej agentúry, tak to by sme museli potom otvoriť sídlo všetkých, ECB, parlamentu. Skrátka, e, existuje určitá geografická distribúcia, túto, disk, túto diskus, diskusiu by sme nemali otvárať a mali by sme sa zamerať na to, e, ako táto agentúra e, dokáže splňať svoje úlohy aj za súčasného stavu. Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa Polimata. Na momentík. E, pán Ody má faktickú poznámku. Áno, kolega povedal, čo povedal, vlastne zdieľam tento názor. A parlament má vlastne miesto v Štrásburgu a okrem toho tri ďalšie pracoviská. Aha, ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem stručná, pretože mnohí ďalší kolegovia vyjadrili už to, čo som chcela povedať aj ja. Myslím si, že by sme mali začať s tým, na čom sa vieme dohodnúť ohľadne NEC. Potrebujeme posilniť tento subjekt, na tom sa zhodneme. Zhodneme sa aj na tom, že musíme zmodernizovať a vylepšiť e, organizačnú štruktúru a efektívnosť. Čiže vieme sa dohodnúť na tom, že nechceme, aby organizácia zostala taká, aká je teraz. Chceme určité zmeny. Chceme ju posilniť a modernizovať. Chceme zlepšiť jej fungovanie a prehodnotiť jej mandát, aby aj obsah, aj, e, aj tie ďalšie aspekty E, zodpovedali potrebám. Ide o to, aby ten mandát zodpovedal obsahu práce a cieľom tejto agentúry. Ide o to, aby e, sme tam videli dostatok motivácie pre pracovníkov, aj pre vedeckých pracovníkov tejto inštitúcie. A mnoho sa povedalo o tejto oblasti. Ide o to, že v tejto organizácii sa potom dá urobiť aj kariéra. A aby tí ľudia mali určité výhľady na dobrú kariéru. Takže, vážení kolegovia, mali by sme byť dôslední, pretože podľa mňa tieto veci sú previazané. Keď sa zmení sídlo, tak by to mohlo viesť k precedensu aj v súvislosti s tými zmenami, ktoré som už spomínala. Zlepšovanie fungovania organizácie, prehodnotenie mandátu a tak ďalej. Takže dnes, ako už kolegovia povedali veľmi správne, je tu potreba zmien a aj technika, technológia sa vyvíja. Takže vývoj techniky a technológie vedie k tomu, že e, proste to neovplyvňuje až tak samotné sídlo. Existuje mnoho moderných technológií, ktoré umožnia aj na diálku vykonávať prácu veľmi efektívne. Preto si myslím, že je korektné povedať, že sa nemusíme koncentrovať na lokálne záujmy. Toto je vec európskeho záujmu. Na druhej strane nemôžeme to využívať ako nejaké alibi, keď sa povie, že toto sa týka hlavnej funkcie organizácie, aby sme potom mohli otvárať nejaké ďalšie témy. A pritom tu ide len o jednu tému, no, a to dosť dlhodobo, a týka sa to zmeny e, samotného sídla organizácie. Keď sme sa rozhodli, a to nielen v súvislosti s Enisou, ale aj s inými subjektami, keď sme sa rozhodli, že budeme používať kritériá pre e, umiestnenie sídla rôznych agentúr, že budeme uplatňovať princíp decentralizácie. A tam bola nejaká argumentácia v rámci toho, a tá platí. Proste nechceme e, občanom Európskej únie proste vštepovať niečo, že len Brusel je Európa. Hej? Mám... No, chceme vyslať taký signál, a myslím, že aj napriek tým ťažkostiam, ktoré dnes máme, e, platí aj naďalej, že Európa je aj o decentralizácii že všade vlastne sú rovnaké práva a rovnaké povinnosti v rámci EÚ. Čiže daný región a daní občania nie sú druhotriední, druhotriední občania v druhotriednom regióne predsa. Takže musíme dať e, do popredia európske záujmy pri hodnotení tejto agentúry a toto by malo prevážiť nad kritériami lokálneho záujmu. Chcem taktiež upriamiť vašu pozornosť na to, a toto chcem ešte aj zdôrazniť, že v obdobiach krízy ako teraz by sme nemali využívať ťažkosti spôsobené krízou na to, aby sme prichádzali e, akoby e, cez zadné dvierka, že by prichádzali takéto návrhy. Ďakujem. Teraz Pán Mačínsky za radu, teda prehovoríme mene predsedníctva, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán predseda, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť na tomto veľmi dôležitom zasadnutí. Aj predsedníctvo, aj členské štáty EÚ s veľkou netrpezlivosťou čakali na túto správu a chcem poďakovať autorovi tejto správy, pánovi Čičestrovi a jeho spolupracovníkom. Myslím, že vykonali vynikajúci kus práce a táto práca určite prispieje k zvýšeniu bezpečnosti na našich počítačových sieťach. Hľadáme samozrejme aj politický kompromis. je tu snaha prijať e, celé toto nariadenie. Súhlasíme s tým, že mandát agentúry by sa mal jasne zadefinovať a že by sa mala venovať hlavne bezpečnosti ICT alebo IKT a mala by fungovať efektívne a mala by modernizovať svoje operácie, kvalitne narábať s rozpočtovými prostriedkami a tak ďalej. Takže sú tu výzvy a musíme ich spoločne riešiť aj v spolupráci s členskými štátmi a so sekretariátom rady. Vidíme tu dobrú vôľu a ďakujeme pánovi Čičestrovi a o, o ďalším poslancom Európskeho parlamentu a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s vami a verím, že sa nám podarí nájsť európsky kompromis. Prijatie tohto nariadenia je pre nás veľmi dôležité, pretože už milióny e, surferov, teda ľudí, ktorí používajú internet, očakávajú takéto riešenie. Ďakujem. Slovo má komisia. Nech sa páči. Nech sa páči komisia. Kto prehovorí za komisiu? Ďakujem za slovo, pán predseda. Komisia navrhla nový mandát pre ENISu s predstavou, že je potrebné modernizovať a posilniť mandát agentúry ENISA. Dôležitým aspektom v tomto ohľade bolo aj obdobie 5 rokov ako trvanie mandátu, pretože komisia má pocit, že vývoj v tejto oblasti je veľmi rýchly a preto je treba periodicky prehodnocovať, ktoré sú to tie správne nástroje, ktoré sa v danej sfére používajú komisia má pocit, že jej návrh poskytuje dobrý základ. A komisia by chcela poďakovať hlavne spravodajcovi za jeho správu a komisia sleduje debatu v parlamente aj na rade s veľkým záujmom. Ďakujem pekne. A dovolte ešte na záver pán Čičester. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som poďakovať cteným kolegom za veľmi konštruktívne a nápomocné pripomienky. Vítam predovšetkým aj prítomnosť rady na tomto zasadnutí a ďakujem aj za viedrenie komisie. Veľmi pozitívne a priaznivé je jasné, že všetci pokladáme túto tému za veľmi dôležitú. Dovolte mi reagovať na niektoré poznámky kolegov. V prvom rade otázka zmeny mena a zmeny sídla. Ja ako konzervatívec to pokladám za iróniu, že kolegovia na ľavici z ľavice sú dosť konzervatívni a nechcú zmenu a ako konzervatívec navrhujem práve, aby zmena nastala. To je dosť paradoxné. Ale aj napriek tomuto, samozrejme, určite sa dopracujeme k nejakému kompromisu. To je predsa náš európsky prístup. Okrem toho, hovorilo sa to teda o sídle, v tom zmysle, že environmentálna agentúra môže byť v Dánsku a prečo by ENISA nemohla byť v Grécku. Toto sú predsa politické rozhodnutia. A pokiaľ ide o geografický aspekt, to je niečo iné. Dánsko je troška bližšie e, ku stredu Európy a rozhodnutie rady bolo, že táto agentúra pôjde do Grécka. Myslím, že grécké orgány rozhodli, že to bude Kréta. A to je ten geografický rozdiel, ktorý treba vziať do úvahy. A to je fakt. Debata o dĺžke mandátu. Práve sme počuli komisiu, že sa vyjadrala, že by to mohlo byť 5 rokov. Ja som toho názoru, že by sme mohli vychádzať z odporúčania tej štúdie a tam je ten argument postavený veľmi dobre v tom zmysle, že je tu určitá logika, aby vlastne to obdobie bolo v súlade s ďalším finančným výhľadom. Čiže 7 rokov. Možno kolegovia a kolegovia, že aj e, proste mandát bez nejakého finančného, pardon, mandát otvorený, s otvoreným koncom. Ale tam vlastne neviem, ako by sa to mohlo vyvíjať. Tak či tak, každých 5 rokov by bolo treba to prehodnocovať. A to by mohlo mať dopad na fungovanie agentúry. Takže už sa k tomuto vlastne vraciame tretíkrát počas fungovania tejto agentúry. Prečo? Pretože úroveň techniky sa vyvíja veľmi rýchlo a treba proste ísť ruka v ruke s týmto vývojom. Keď dáme mandát na 7 rokov, to neznamená, že to je obmedzené len na tých 7 rokov a že po tých 7 rokoch treba prijať rozhodnutie, či má agentúra pokračovať alebo nie a v akej forme. A teraz robíme vlastne práve to. Vlastne nejakých zhruba 7-8 rokov po tom, čo vznikla táto agentúra. Takže nemyslím si, že keď sa povie 7 rokov, že to prináša menej istoty vo vzťahu existencii agentúry. Troška ma sklamalo, že moja ctená kolegyňa pani Cavela, ktorej intelektuálnu úroveň si vysoko vážim, povedala, že nepočala, nepočula nejaké vážne argumenty pre presťahovanie. Hm? Ja som ale počul. Ja som počul, ja takto to poviem, že sme nepočuli ani nejaké vážne argumenty, prečo by agentúra mala byť práve v Heraklione iste, znamenalo to aj podporu pre lokálnu ekonomiku. Ale ideme ďalej. Možno sa črtá nejaké riešenie, možno kompromis, možno so mnou nebudete súhlasiť, pokiaľ ide o sídlo, a ja nemusím súhlasiť s vami, takže musíme nájsť riešenie niekde medzi týmito stanoviskami. Okrem toho chcem nadviazať na to, čo povedal pán kolega Cukala, a vážim si grécké príspevky do debaty. Mám pocit, ako by som bol outsider v tomto. Ale hovorí, že je nepredstaviteľné, aby sme aby vlastne tí zamestnanci sa museli proste presúvať príliš. No ale v podstate obávam sa, že áno. Však existuje predsa aj systém videokonferencií a tak ďalej. V danom kontexte, keď hovoríme o osobnom kontakte, tak ten je nesmierne dôležitý a je jasné aj z toho, čo agentúra robí v súčasnosti a o tom hovorí tá štúdia. Práve, že tí ľudia príliš veľa cestujú a to je tiež veľmi dôležité pre prácu a fungovanie agentúry. Ja vítam, že tá hlavná argumentácia je v tom, aby agentúra, agentúra fungovala kvalitnejšie, a efektívnejšie. Aby sa viacej venovala internetovej bezpečnosti a vôbec bezpečnosti sieti, než administratívnym úlohám. V podstate, v podstate e, e, majú tam fungovať hlavne tí špecialisti na internet. A to, čo je pani týka, že by sme sa mohli uberať tým smerom. Ďakujem vám všetkým za konštruktívne pripomienky a teším sa na ďalšiu debatu, keď budeme mať teda šancu všetky pozmeňujúce návrhy absorbovať a verím, že sa nám podarí dospieť k dohode. Ďakujem, pán predseda. No, ešte e, faktická poznámka kolegu e, Cukala sa. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že distribúcia a dokonca aj strany, z jednej strany majú veľa času, no a potom my sa musíme obmedziť len na dve minúty, čo som rešpektoval. I cannot say... Tak samozrejme, nedokážem povedať, prečo z technických dôvodov sídlo má byť Heraklion. No a preto pošlem členom ITRE dlhý text vrátane všetkých vecí, čo som tu nemohol povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a problém časov je vždy taký, že nie sme vždy spravodliví, ale takmer o pol hodinu dlhšie sme na tú tému hovorili a o tejto téme rozprávali, ako sme predpokladali. No a tieňovým spravodajcom sme dali trochu viac času. Potom dostal každý dve minúty. Niektorí kolegovia to dodržali, niektorí nie, to je pravda, ak chcete. A tak po dvoch minútach všetkým, ktorí prekročia stanovený čas, vezme slovo, ale to nebude len... Dobre, ale poprosím vás teraz a, eh, eh, stačil s faktickými poznámkami, pretože sa nedostáme ďalej. Ďakujem pani Savala, ďakujem pekne. Pán predseda, ja chcem len informovať eh, kolegov, že Heraklion je jedno z najobľúbenejších turistických destinácií na svete. Ďakujem pekne za tento reklamný blok. Myslím, že to je dôležité. Áno, je to pravda. A ja dúfam, že túto otázku vyriešime tak, ako povedal kolega Cukolas. A teraz sa dostávame k bodu 5. Revízia viacročného finančného rámca. A kolegyňu, slovo dostáva kolegyňa Satori. No a teraz pri každom bode musíme získať trochu času. Pani Satori, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. 15. septembra som e, na návrh svojej správy poslal na preklad. No a kolegovia teraz už majú všetky jazykové verzie. V rovnaký deň som tieňovým spravodajcom e, Remek Santos e, Rivazi povedala, že by som sa s nimi chcela stretnúť počas plenárneho zasadnutia, aby sme sa porozprávali. Aj pri inej príležitosti, ako len dnes. Všetci vieme, ako podporu dal parlament a parlament prikladal projekt Twitter no a v rámci ďalšieho, ďalšej finančnej finančného výhľadu má mať ITER vlastnú rozpočtovú položku. Viete, že 20, do roku 2010 eh, asociácia ITER analyzovala a preverovala náklady. Chcela by som požiadať všetkých o ticho a prosím o zastavenie stopiek. Ja dokážem rozprávať v prázdnej miestnosti, ale nie a v miestnosti, kde vládne hluk. Dobre, mnohí z vás už vedia, že v roku 2008 až 2010 organizácia ITER preverovala náklady, aby sme sa snažili snažili sa obecne náklad na projekta z viacerých dôvodov. Sa zistilo, že potrebných 1 eh, miliarda 400 tisíc eh, eur dodatočne. Súčasne máme 1,3 miliardy. Ďalej realizácia úsporného rozpočtu v porovnaní s pôvodným rozpočtom a tam to bolo 6,6 miliard. Parlament teraz musí vyjadriť svoje stanovisko k modalitám a k pridelovaniu dodatočných dô- prostriedkov. Viackrát vyjadril svoje stanovisko a jasne chcel podporiť celý projekt ITER. Ale rovnako boli vyslovené niektoré pochybnosti o financovaní. Minulý rok sa parlament vyjadril, v 2010 ide o prerozdelenie podmienok z oddelu eh, 1a z rozpočtov EÚ, eh, rozpočet pre rast a konkurencieschopnosť a zamestnanosť. No a tento rok by sme mali urobiť to isté na roky 2012 a 2013. Návrh komisie Zodpovedá tomu, čo už bolo oznámené. No a Je tu návrh, ktorý má také dve hlavné koleje. Komisia to dodržala. Dôležité bolo, aby najvyššie hodnoty z oddelu 3 e, a potom 5 boli sporiadané a ušetrilo sa 850 miliónov eur. Ďalej sa navrhuje, aby časť rozpočtu rámcov, 7. rámcového programu na rok 2012-2013 bola nalovo prerozdelená. Pričom sa dá získať tých 460 miliónov eur. Mojou úlohou nebolo zaoberať sa číslami. My nemôžeme rozhodovať o tom, ako najlepšie financovať tento projekt. Nemáme všetky nevyhnuté informácie a nemáme ani kompetencie. No a preto som sa rozhodla zdôrazniť to, čo sú podľa nás priority, ktoré treba zohľadňovať, keď ide o obsah. No a som presvedčená o tom, že výbor pre rozpočet naše snahy podporí. Ja som ešte raz zdôraznila našu podporu projektu ITER a v druhom odseku som chcela ešte raz zopakovať, že nie je primerané využiť časť 1a. Táto už sa využíva na stratégiu Európu EU 2020. Ale v treťom odseku hovorím len o našej podpore, že, tu, že sa tu využíva taký mes, e, mix finančných zdrojov a, a marže, ktoré budú z jednotlivých dielov ešte uvoľňované štvrtý odsek. Dúfam, že to podporíte, kde sa hovorí ešte raz o tom, že nesúhlasíme s tým, aby sa využívali rozpočtové podmienky, e, prostriedky zo 7. rámcového programu pre výskum na rok 2012-2013. Nemôžeme ohrozovať podpísané zmluvy alebo verejné súťaže alebo meníte definície 7. E, rámcového programu. Parlament to už viackrát zdôraznil aj v stanovisku nášho výboru. Pre rozpočet 2012 to bolo zohľadené ďalej odseky 5 a 6, kde komisiu a ITER vyzývame, by jasne povedali, potreby na projekt. To znamená znižiť náklady, že sa snaží snažia o efektívny finančný manažment a pravidelné informovanie parlamentu na, na záver. Myslím, že by bolo primerané preverovať potrebu dodatočných prostriedkov, hlavne kvôli, kvôli zabrzdeniu nárastu nákladov a aj vďaka kvôli analýza. Posledný odsek je podľa mňa veľmi dôležitý, pretože tam vzniká možnosť do postupov sa zapojiť aj písomne, ak by sa objavili nejaké nové dôležité informácie, e, čo sa týka legislatívneho, sprievodného legislatívneho konania. No a tu hovorím o návrh rozpočtu na rok 2012, rámcový program pre Euratom, ktorý na starosti 80% európskeho financovania a finančný výhľad 2014-2020. V rámci tohto by mala byť eh, rozpočtová línia, eh, ktorá bude len pre projekt ITER. 18. október je lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Na výbore sa bude hlasovať 10. novembra eh, v rozpočtovom, v rozpočtovom výbore potom v decembri. A v decembri stalo sa na pronárko Panda Campos Ďakujem pekne. Predseda, ja by som rád poďakoval pani Sartori za vynikajúcu správu a úplne to podporujem. Aj napriek tomu, je ITER náš dôležitý projekt už dlhé roky a vytvára možnosť nových energetických zdrojov pre Európu, prináša pridanú hodnotu a má veľkú symbolickú hodnotu. A to zajistuje tiež ekologickú udržateľnosť a má to dobrý dopad na vedu, výskum a inovácie v Európe. Hlavne sa tým posilní kapacita krajín, ktoré prispievajú. Príklad CERNu mal byť pre nás tým modelom, aj keď samozrejme sú rozdiely eh, medzi týmito dvoma projektami. No ale aj napriek tomu. Náklady rastú veľmi rýchlým tempom a treba to zastaviť. Súhlasíme s návrhmi spravodajkyne, že niektoré rozpočtové prostriedky treba hľadať v iných oblastiach v súčasnom rámci, ale nesúhlasíme s tým, hľadať rozpočtové prostriedky v 7. rámcovom programe. A preto treba urobiť dva veci. Náklad nemôže to prudko rásť, potrebujeme dobrú správu a neustále informovanie komisia parlamentu a ďalej vlastný rozpočet. To je pozitívne. Prvý návrh komisie sa ITER oddelenie Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Rivázy. Ďakujem, predseda. Ja vzhľadom na to, že som sa zúčastňovala delegácie do Kadarachu, tak eh, s projektom ITER je spojený mnoho neistôt. Pred pár dňami Japonsko povedalo, že bude potrebovať dva roky na to, aby splnilo cieľe ďalej. Teda je tu neistota ďalej problémy vo vedeckej oblasti aj z hľadiska konštrukcie nezabúdajme na to, že aj hlavne priorít je veľký problém. Ďalej sa v správe hovorí o tom, že treba nájsť 1,3 miliardy eur a to hľadať v prostriedkoch na výskum nie. Výskum má svoje vlastné priority a odtiaľto sa tie prostriedky nedajú prečerpávať. Ja som si bola vždy istá, že budú dodatočné náklady Mám ešte otázku na komisiu. V ďalších dvoch rokoch 2012-2013 možno nám komisia prislúbi, že náklady nebudú prekročené a ak áno, kto to zaplatí? Pretože na Haťku to bolo 4,7 miliardy a teraz sú, hovoríme o sume 15 miliard. Ja som vtedy hneď na začiatku podporovala štúdiu dopadov, to však nebolo poskytnuté. Mohli sme mať lepšiu predstavu o neistotách. Ja chcem od komisie prísľub, že náklady nebudú prekročené. Ďakujem pekne. Ďalší Ďakujem pekne. Chcem zablašovať pani Sartori. A vzniká tu vlastne mnoho nových otázok a tým sa spochybňuje aj to, ako ďalej. Ja viem, že to je veľmi náročná situácia a o to viac by som rád povedal, že aj keď v Európskom parlamente je mnoho, ktorí by chceli pochovať program ITER, a možno aj na veky, ale nechcem, aby sme aj my tam patrili medzi nich. Sú tu tri významné aspekty. Jednak hospodársky záujem, ten je veľmi dôležitý. Ide o to, aby v nastávajúcich rokoch sme zaistili e, energetickú bezpečnosť a aby boli k dispozícii také nástroje, ktoré k tomu môžu prispieť. A ITER je takýto nástroj. Ja viem, že musíme ešte myslieť z hľadiska energie aj na svoje deti a vnúčatá. Takže nemôžem zdieľať e, názor, že obnoviteľné zdroje tzv. zelenej ekologickej energie, že by stačili. O to nejde. To je exponenciálna krivka, ktorá sa časom bude saturovať a určite budeme musieť robiť krok vpred. Technické výzvy sú taktiež veľmi významné a ak by sa nám to podarilo, a ja verím, e, bol som aj v Kadaši a naozaj dá sa to dosiahnuť a bolo by dobre, keby sme neustúpili E, z toho, že máme vedúcu pozíciu. Treba prehlbiť výskum. Tam nejde len o tému samotnú, ale ide o to, že vlastne e, je tu súvislosť aj s ďalšími výskumnými témami a tieto sa dajú podporiť z uvedeného rámcového programu. A po tretie, ale v neposlednom rade chcem povedať, že politická prestíž, to je tiež dôležitá vec. Som rád, že Francúzsko zaujalo taký postoj, aký zaujalo. Musíme si zachovať vedúcu pozíciu vo svete, pretože ináč nás predbehne Čína, alebo možno Rusko, alebo niekto iný. Oni proste by sa mohli ujať tej vedúcej úlohy a to by pre nás nebolo dobré. Chcem povedať aj to, že v roku 2011 vidím situáciu tak, že žiaľ už nemáme nejakú možnosť e, upravovať to, čo je v danom oddieli a samozrejme tie prostriedky nie sú dostatočné na ITER a preto by som v rozpore s postojom e, komisie riešil toto inou cestou. Ďakujem. Pani Karvalo, ďakujem predseda. Najskôr by som chcela zdôrazniť význam projektu ITER, po druhé naliehavosť splniť všetky naše povinnosti kvôli zasadnutiu, druhému zasadnutiu Rady pre ITER a ďalej a istota o programe JT, čo je veľmi úspešný nástroj o tom, že tu je istá neistota o financovaní kvôli tejto otázke, takže ja podporujem návrhy správodajkyne, využitie marži a ďalej nevyužívanie prostriedkov z 7. rozpočtového programu. A zna, bude to znamenať isté škrty, ale predpokladáme, že sú isté úlohy, ktoré sa dajú e, oddeliť vďaka problémom v Japonsku. To neohrozí celý projekt. Je to dobré vyvážené riešenie, ktoré úplne podporujem alebo podporujem stanovisko spravodajkyne. Pán Ody, ďakujem predseda. Ja by som chcel poďakovať nášmu, našej spravodajkni za vyvážený text a chcel by som tiež ešte raz pohovoriť o rizikách a rovnako by som chcel povedať, že dnes žiť v spoločnosti bez nebezpečenstva sa takmer nedá. Fúzia jadra v rámci projektu ITER. Vieme, že fyzicky to funguje. Začalo to na Otamaku a ďalej v Číne, v Japonsku. Tento výskum realizuje rovnako Európska únia by mala podporovať ten výskum a to v záujme toho, aby sme zabránili ďalšiemu oteplovaniu teraz k financovaniu. Ja by som chcel len upozorniť kolegov na problémy pri financovaní veľkých projektov, kde hovoríme o lehotách, ktoré prekračujú eh, viacročný rámec Galileo a podobne. Tam tiež rozpočtový výbor rozhodol, že o jednotlivých častiach rozpustových prostriedkov. A rovnako by som chcel podporiť flexibilitu, ktorú sa tu navrhuje. Ak máme v niektorých položkách prepitky, tak ich nevrátime členským štátom, ale využijeme ich na financovanie takých projektov, ktoré sú veľmi veľké a dôležité. A preto podporujem správu pani Satori a Myslím, že to je veľmi dobré nasmerovanie. A len krátka poznámka na komisiu. Myslím, že Európsky parlament nebol dostatočne zapojený bez sledovania problémov. To sa stalo, ale v rámci Euratomu by sme mali mať celkový prehľad o finančných otázkach. Dobre, kolegovia už meškáme a musíme vyriešiť všetky otázky, ktoré, všetky body, ktoré nám ostali aj z e, minulého zasadnutia. Máme ešte 4 pripomienky, ako prvá pani Hercog. Ďakujem predseda. Ja sa posnažím povedať to veľmi stručne. Myslím, že treba rozhodnúť o tom, že Európska únia bude podporovať len malé projekty, ktoré sa zmestia do garáže, alebo budeme podporovať aj veľké projekty. Zase, že máme problém financovať veľké projekty, alebo hľadať ich. A to sa prejavuje aj v diskusii o ITERI. Ja by som ti chcel poďakovať a zagratulovať spravodajky my. Parlament nemáme veľký manevrovací priestor, pretože tak ako povedal pán Ody, rada chcela postupovať sama. Ja by som však rada povedala jednu vec. My musíme rozhodnúť eh, v rámci menej ako 100 dní od vlastnej, vlastného finančného záväzku, pretože vo februári už budeme hovoriť o platoch eh, v JET a je smiešné, keď ste výskumníkom eh, hoci kde, a tak vieme nejako 100 dní nie je udržateľných. A preto to treba povedať jasne do budúcnosti. Pre nás hlavne keď eh, hovoríme o paralelnej diskusii eh, tomu. Čiže ten časový rámec je veľmi tesný a nie je to pre nás všetky dobré a myslím, že sa všetci zhodneme na tom, je treba nás peniaze, nemôžeme vyhľadať v rámcom programu pre výskum 7, ale eh, rozhodnutie o projekte Viter bude mať bude mať dopad na FP7, pretože tieto inštitúcie dostávajú peniaze z ITER, je to pilier ich existencie a od 3. januára nám budú chýbať peniaze, ak to neurobíme. Ja vítam stanovisko správodajkyne. Je to krok dobrým smerom Angelika Nibler. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr prvá pripomienka. Ďakujem spravodajkyni, ktorú plne podporujem. Ďalšia pripomienka, kolegovia to už povedali, je úplne veľmi dôležité, aby sme eh, aby tento projekt eh, pokračoval, aby sme jasne ukázali, že eh, Európania dokáže podporiť taký veľký projekt, ako je ITER. A po tretie som za to a myslím, že to je najdôležitejšie v stanovisku. Bod 4. mali financovať s prebytkou. A ak to bude možné, tak eh, nečerpať prostriedky zo 7. rancového programu pre eh, výskum, pretože tam sú tiež veľmi dôležité projekty. Ďakujem. Pani Hall. Thank you. I welcome very much. Ďakujem pekne. Ja vítam toto stanovisko. Chcela by som podporiť spravodajkyňou v dvoch veciach. No, poprvé, tie rastúce náklady ktorých ITER sú skutočne zdrojom veľkých obav a pridávam sa k tým kolegom, o ktorých hovoria, že to nemôže ísť z rancového, 7. rancového programu. Myslím, že namiesto toho sa treba strategicky zamyslieť nad tým, ako znižovať náklady. No a vítam pripomienky pani Karvalo a Hercog o využití projektu JET. Dajú sa znížiť náklady na projekt ITER, ak podporíme projekt JET a umožníme, aby to, a tento projekt urobil niektorú prípravnú prácu, no a ak sa to urobí teraz, tak to strategicky zníži a dlhodobo prostoky pre ITER. No a to musíme urobiť. Nemôžeme ohroziť financovanie projektu JET. Súhlasím, že to je takmer nemožné situácie, keď zamestnanci nevedia, či ostatní. Je to dlhodobý projekt a ja by som chcel poukázať, že fúzia je zaujímavý, zaujímavá vec, ale neprispieje to k znižovaniu a zastaveniu globálneho oteplovania a vedci, ktorí hovoria, že do roku 2040 pravdepodobne nebude vyrobená žiadna elektrina. Ďakujem pekne. Ela. Zwei Hinweise. Zum einen, ähm, Dve pripomienky. Poprvé, ja varujem predtým, aby sme ešte baštangovali s číslami ITERu. Dostali sme sa na realistickú úroveň, aj keď bez rezervno a si myslíme, že môžeme meniť priority, to je neseriózne. Kompromis a nemôže teraz znamenať, že ITER bol lacnejší, aby sme robili to alebo to. My potrebujeme minimálne tie peniaze, ktoré boli schválené poprvýkrát na nejakom realistickom základe. Druhá vec, všetko sa to dalo predpovedať a očakávať. A parlament hovoril, že takéto projekty ktoré prejdú do fázy inštalácie. Nebudeme môcť financovať z súčasného rámcového programu pre výskum, ale sa očakáva, čo sa stane. Rada a komisia boli proti našim stanoviskám, povedali, že tak nejak sa už prebijeme. Už minulý rok sme hovorili o tejto téme. A zlyhalo to na liberálov Ferhofštáta, si vzal ITER za rukojemníka. Už minulý rok sme mohli dosiahnuť kompromis. Tento rok sa nám to musí podariť. Ale najdôležitejšie poučenie budeme mať ITER, Galileo, e MS. veľké projekty, ktoré prejdú do fázy inštalácie, nemôžeme e, financovať e, v rámcového programu pre výskum, musíme nájsť kompromis a potrebujeme osobitnú rozpočtovú líniu pre Horizon 2020, pretože každý rok sa inak dostaneme do rovnakej situácie, aké sme teraz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo ešte dostáva komisia. A prosím len stručnú odpoveď na položené otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne spravodajkyni za e, veľmi dobré znenie správy. Komisia však trvá na potrebe dosiahnuť čo najskôr dohodu o dodatočnom financovaní a to znamená zohľadom na JET je jasné, že začiatkom budúceho roka budeme v pozícii, že budeme vyplácať výplaty, ale dohodu potrebujeme ešte predtým koncom novembra zasadne rada pre ITER dohoda o ak sa nedosiahne dohoda do väčšom financovaní, tak budeme voči ostatným partnerom považovaní za nespolahlivých. A toto je veľmi dôležitý bod. A preto zohľadniť trialóg potrebujeme zdôrazniť pokrok, ktorý bol dosiahnutý na rôznych úrovniach eh, medzinárodnej úrovni ITERu a európskej. Tak ako sa ukázalo v správe eh, o pokroku po využití fúzie, tak hlavné zlepšenie v oblasti z, z riadenia a úspor boli prezentované na rade, no a Môžeme tiež povedať, že riaditeľ Fusion Fund Energy môže prezentovať pokroky za posledných 10 rokov, no a čo sa týka pripomienky o japonskom zemetrácení, čo môže spôsobiť isté meškanie, tak nie je priamy vzťah medzi katastrofou v Japonsku a príspevkom Euratomu. Takže komisia nevidí dôvod meniť medicínu a dodatočné financovanie potrebuje tak, ako som už povedal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja ďakujem, požiadam tiež o pochopenie rýchlosti. Spravodajkyňa už povedala, 18. je lehota na predstavenie pozmeňujúcich návrhov, takže predložte pozmeňujúce návrhy a dostávame sa k ďalšiemu bodu. No a predtým, než prejdeme k tomuto bodu, chcem vám niečo oznámiť, tak aby ste to všetci vedeli, počia, zatiaľ čo e, tu rokujeme, tak e, je tu je tu vec, eh, kde sa ľudia stiažujú na to, že ja som, ja som zmenil program voľne, ja však dodržujem pravidlá. Na začiatok som sa pýtal, či má niekto nejaké pripomienky k programu. Nikto nemal žiadny, sa nevyjadril a preto postupujeme prvého programu. A nebolo to nejaké, nejaká moja svojvôľa. Ja mám toho dosť, ešte takéto maily chodia. A, a prosím, aby ste to zastavili ale ja nebudem tiež takýto, tiež nebudem potom spravodlivý. Je dosť, už dosť ťažké spracovať program tak, aby to bolo spravodlivé a aby sa hovorilo o všetkých správach, či už malé alebo veľké frakcie. To všetky sa, všetkým pristupujem férovno a aká e, niekto nie je Spokojný, tak prosím, poďte to otvorenie, môžeme sa tam porozprávať, ale takéto postupy neschvalujem. Ďakujem sa, že ste ma počuli. Ma. No ďalší bod je posledná spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov. Ďakujem pekne. Kolega Mesároš má slovo ako spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme tieto dve veci prepojili, teda aby sme spojili dve záležitosti 6 a 7 na našom programe, pán predseda. Navrhujem, aby sme spojili dva body 6 a 7. Teda aby sme 6 a 7 v programe riešili spoločne, ak nebudete namietať. Len kvôli tomu, aby som usporil čas, takže pokiaľ ide o jednotnú ochranu patentov, patentov teda patent únie, tak e, ja som sa zhodol s expertmi a s kolegami v tom, že v súčasnosti sa nachádzame v historickom momente, pretože od roku 2000 Európska únia bezúspešne e, snaží, e, snaží prijať jednotný patentový systém a v súčasnosti rokujeme o návrhu v tomto smere. Európsky parlament je jednoznačným zástancom jednotného patentu v Európe a vrelo víta návrh komisie, ktorý ponúka veľmi vyvážené a e, praktizovateľné riešenie. A ak sa troška ohliadneme do minulosti, aké právne kroky boli, e, boli podniknuté, e, tak na rade pôvodne nedošlo k dohode o jazykovom režime, vlastne niekoľkokrát tam nedošlo k dohode na jazykovom režime a tým pádom Eh, bolo riešenie jednotného patentu považované za nereálne, ale eh, následne 12 členských štátov požiadalo komisiu, aby predložila návrh na eh, schválenie rozšírenej spolupráce v oblasti jednotného patenta a patentu. A ehm, v marci 2011 predložila komisia taká, takýto návrh, prostredníctvom ktorého by boli vynálezy chránené jednotným patentom, pričom tento patent by e, platil nie vo všetkých 27, ale v 25 členských štátoch. Po určitých e, odborných diskusiách a politických diskusiách e, členské štáty s výnimkou Talianska a Španielska dospeli k jednotnému stanovisku, ktoré je dôležité pre e, ukončenie budovania jednotného trhu. Tento jednotný patent je e, veľmi dôležitým nástrojom, pričom bude e, existovať popri národných patentoch, ktoré vydávajú národné patentové úrady a tiež popri európskom patente, ktorý je vydávaný na základe Európskeho patentového dohovoru. Pričom zúčastnené členské štáty si spoločne s európskymi inštitúciami želajú vytvorenie jednotného rámca pre tento jednotný patentový systém únie aby sa e, podporila inovácia v Európe. Vytvorenie takéhoto patentu únie povedie k veľkému zjednodušeniu systému, čo umožní užívateľom znížiť e, administratívne náklady a um, redukovať e, náklady na patent, na uznanie patentu v Európe až o 80 A ja som silne presvedčený, že tento návrh by mal byť schválený čo najskôr. Pričom, ak budú vykonané zmeny, nemali by byť zásadné a mali by ďalej zlepšovať tento návrh. No a ako výbor pre e, priemysel a energetiku musíme zvážiť e, komplikácie, čo, ktoré môžu nastať. Um, a e, tiež musíme brať do úvahy záujmy malých a stredne veľkých podnikov, ktoré um, tiež majú právo na Eh, uznávania a obranu svojich patentov. Je veľmi eh, známe, že aj veľkí aktéry na trhu musia prekonať rôzne pomerne eh, náročné administratívne a iné prekážky a týmto patentom únie by mohlo dôjsť k zníženiu nákladov a rozdeleniu patentových poplatkov medzi Európskou úniou a IPO rovnomerným spôsobom. V súčasnosti úplné uznanie európskeho patentu um, stojí podľa odhadov zhruba 22 až 26 tisíc eur, pričom vytvorenie európskeho patentu by, pardon, vytvorenie patentu Európskej únie by tieto náklady mohlo znížiť na 680 eur za jeden patent, pričom by sa vytvorili aj vhodnejšie podmienky e, na investície do výskuma vývoja. No a na záver e, musím povedať, že ako spolulegislatívny orgán, Európsky parlament musí byť dôsledne informovaný o všetkých aspektoch záväzkov komisie týkajúcej sa jej komunikácie s, so zákonodárcami v súvislosti s týmto nariadením. Ja by som chcel e, teraz prejsť k bodu 7, e, jurisdičný systém pre patentové spory a chcel by som povedať niečo o e, optimalizácii patentových sporov. Tu e, nám ide o to, aby sme posilnili dôveru v patentový systém, pričom e, je veľmi dôležité súdne riešenie prípadných patentových sporov. V správe pána Léneho som sa snažil e, zdôrazniť e, určité prvky skvalitňovania pravidel pre súdne spory, ktoré by mali viesť k optimalizácii týchto sporov a zniženiu nákladov. E, vítame dohodu o týchto základných e, podmienkach, e, ktoré povedú k efektívnejšej k efektívnejšiemu a lacnejšiemu postupu na obranu patentov na súde. Dôležité je zabezpečiť vysokú kvalitu súdnych rozhodnutí a preto je dôležité, aby sudcovia mali aj odborné znalosti. E, preto je potrebné ich neustále vzdelávať a ďalej predpokladám, že je potrebné preferenčne pristupovať k malým a stredne veľkým a veľmi inovatívnym spoločnostiam, pre ktoré náklady na súdne spory môžu byť príliš vysoké. Ďalej by sme chceli, aby e, zúčastnené členské štáty ratifikovali túto dohodu bez e, meškania. Danke Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som odovstal slovo kolegovi Gírekovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, ja nie som až takým veľkým optimistom ako môj kolega Mesároš. Toto nariadenie um, nie je tým, Eh, jednotným európskym patentom, o, ktorej, o ktorý sme sa snažili pred 5 rokmi. Ja si myslím, že predtým, než takéto riešenie skutočne bude na svete, ešte uplyne nejaký čas a ja si myslím tiež, že je to veľmi zlá správa pre naše ekonomiky. Patent eh, ten mm, eh, nevyžaduje len vyriešenie nejakých právnych a praktických prekážok. Treba hľadať inovatívne riešenia. Niektoré európske patenty, napríklad v oblasti farmaceutiky, majú až 800 strán. Je to, je to neuveriteľné a znamená to obrovské bremeno, um, ktoré predstavuje prekladanie takéhoto dokumentu do všetkých jazykov. Takže ak chceme e, zvýšiť ehm, efektívnosť patentového systému, tak musíme prihľadať, alebo teda musíme sa zaujímať aj o možnosť zníženia týchto nákladov na preklady. E, takže cieľom je znížiť náklady na celé patentové konanie a um, treba uh, sa pozrieť aj na to, ako možno znížiť náklady mimo európskych inštitúcií, ktorou je napríklad IPO, teda uh, Európsky patentový úrad. Uh, ďalej um, treba pamätať na to, že náklady na patent v Európe sú stále vyššie než v Japonsku a Amerike, ale Pripomínam ešte raz, že tento patent únie je mimo e, dosahu e, malých a stredne veľkých firiem. No a naši konkurenti e, to využijú a budú kupovať licencie v Rusku a v Číne. Mm, toto nariadenie má zmysel, pokiaľ pristúpime aj k harmonizácii ehm, pravidel prípustnosti patentov vo všetkých krajinách, tak aby sa tieto pravidla zjednotili. Pretože pokiaľ ja viem, patentový úrad samotný sa odchyluje od e, Európskeho dohovoru o patentoch. Toto je taký polodorobený projekt, ktorý zatiaľ nie je dosť ambiciózny. Máme e, stanovisko, ktoré skúma dôsledky e, konania neeurópskej inštitúcie, teda Európske patentové úradu. A ďalej by som sa venoval súdnemu systému pre patentové spory. To je takisto taká polodopečená záležitosť, nebolo to koordinované s ostatnými členskými štátmi ja som pomerne prekvapený, že e, s tým takto ponáhlame, pretože my sa teraz snažíme vlastne pretlačiť projekt, ktorý e, zatiaľ nie je všeobecne príjmaný, nie, sú, nie, je, vyriešená otázka, nie je vyriešená otázka prekladov. E, toto je pre právnické osoby zložitá záležitosť. Takže prečo sa takto ponáhľať? Ono to môže mať negatívny vplyv na Európsku úniu. My totiž nemáme žiadne hodnotenie finančných dopadov na naše ekonomiky. Tu vlastne prenášame náklady Európskeho patentového orgánu, ktor- úradu, ktorého konanie je pomerne drahé, na členské štáty. Hm, viete si predstaviť, pre, priemerný plat v tomto patentovom úrade 10 tisíc eur mesačne, takže si viete predstaviť, čo to znamená, keď tam pracuje celá armáda. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz eh, pán Tužnovský. Materiál eh, chápu ako snahu dospieť, eh, to, co říkal môj predrečník. Ja tento materiál chápem ako snahu dospieť k nejakej dohode. Môj predrečník, pán kolega Gierek, snahu dospieť k nejakému lepšiemu výsledku pokladá za dôležitejšiu, ale ja ocenujem skôr snahu kolegu Mesároša, ktorý sa snaží dopracovať k nejakému výsledku. Ja viem, že sa o tejto veci nebavíme naposledy a som si istý, že je to proces, ktorý bude e, ešte trvať dlho, kým sa dopracujeme ku skutočnému európskemu patentu s, e, so všetkou váhou takéhoto, e, takéhoto patentu. Tak, aby výskumné projekty boli patentmi chránené v celom tom mohutnom európskom priestore. Ja si myslím, že je to otázka komplikovaná a potvrdzuje to aj e, dĺžka trvania diskusí medzi členskými štátmi, ktoré hľadajú možnosť, ako sa s tým vyrovnať. Tento proces je potrebný a bude asi ešte pomerne komplikovaný. A táto správa nás znova posúva o krôčik ďalej. A ja by som možno chcel povedať len jednu vec e, ako pripomienku. Ja, ja chápem, e, snahe, e, chápem snahu pána kolegu Mesároša, ktorý chce chrániť najmä záujmy malých a stredne veľkých podnikov. Pre ne tie náklady a tá administratíva sú, ťažko neprekonate- sú často neprekonateľnou prekážkou získania patentu a veľmi často nemajú ani ľudské zdroje, aby takýto európsky patent mohli získať ale nie som si celkom istý, či e, tou cestou je vyhlásiť, že malé a stredne veľké podniky jednoducho budú platiť nižšiu cenu. <laughs> Toto nemusí byť najlepšie riešenie, pretože my vieme, že um, malý a stredne veľký podnik je kategória, do ktorej sa určite budú snažiť dostať rôzne subjekty. Veľmi ťažko sa e, kontroluje, či daný subjekt patrí medzi malé a stredne veľké podniky, je to pomerne vágná kategória. A potom sa budeme stretávať s tým, že Európsky patentový úrad sa bude snažiť e, kompenzovať tie náklady niekde inde. Takže ja veľmi ocenujem tú snahu, som veľmi rád, že pán kolega Mesároš na e, tento problém upozorňuje, na to, že teda malé a stredne veľké podniky majú s týmto istý problém. Ale nie som si istý, či tá pomoc by nemala byť definovaná inak, než len znížením nákladov, znížením ceny. Ja som presvedčený o tom, že táto správa nie je pred nami. Naposledy, že sa o európskom patente ešte budeme rozprávať a ja viem, že tá cesta, kým budeme môcť povedať, áno, funguje európsky patent, je ešte dlhá. Pričom samozrejme chceme, aby tento patent chránil to duševné vlastníctvo v celej oblasti Európy. Takže ja si cením snahu kolegu Mesároša. Je evidentné, že sa chce posunúť vpred na tejto komplikovanej ceste a chce dosiahnuť e, niečo viac, než e, máme teraz. Ďakujem teda veľmi pekne a som si istý, že diskusia bude pokračovať ďalej a že, a na, že sa nám aspoň podarí nájsť e, nejakú rozumnú cestu k európskemu patentu. Ich darf dem Kollegen Rode das Wort geben und alle bitten, ob wir vielleicht... Ďakujem veľmi pekne, kolega Röde, a poprosím vás naozaj všetky, aby ste dodržiavali tie dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim dodržať ten limit tých dvoch minút. Eh, ja neviem, či eh, tu je nejaký vážnejší problém alebo rozpor. Ja vidím, že kolegovia si troška odporujú, ale ja nie som si istý, e, či, e, či, či je jasné, čo vlastne chceme dosiahnuť. Toto je proces, ktorý trvá, straš, e, ktorý trvá veľmi dlho. A problém, ktorému čelia podniky, sú vysoké náklady a veľké komplikácie, ale my sa jednoducho musíme zhodnúť na tom, či to chceme e, zlepšiť alebo nie. A ja by som v tomto chcel určite podporiť spravodajcu, pretože sa musíme aspoň pokúšať a je to vec, e, za ktorú bojujeme veľmi dlho a my si musíme predstaviť, akú, akú budúcnosť chceme vybudovať. Toto, tieto správy alebo tento súčasný krok to nie je konečné riešenie, je to krok smerom k budúcnosti a ja si myslím, že je to určite veľmi dobrý začiatok. Pán Balšitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, jau kai buvo senai. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, my tento návrh e, očakávame už veľmi dlho. Už celé 10 ročie sa snažíme vytvoriť jednotný patentový systém a zatiaľ, e, zatiaľ táto snaha nepriniesla takmer žiadne ovocie zdá sa, ako by e, nebolo dosť politickej vôle tento proces e, posunúť vpred. Isté, e, chceli by sme mať dokonalý systém hneď od začiatku, ale podľa mňa je dôležitejšie urobiť prvý krok. Ja sa zúčastňujem na medzinárodných delegáciách pomerne často a vždy, keď sa stretávam so zástupcami podnikov, s obchodníkmi, podnikateľmi, tak počúvam že je potrebné zabezpečiť dôslednú ochranu práv duševného vlastníctva. Toto je ich e, veľký záujem a ja si myslím, že tento návrh prichádza skutočne v najvyšší čas. Európska únia míňa milióny, miliardy eur na výskumné projekty, ale niektoré členské štáty sa z nejakého dôvodu nechcú zúčastniť na tomto e, jednotnom systéme patentovej ochrany produktov týchto investícií. Takže ja dúfam, že nájdeme politickú vôľu a tento proces predsa len posunieme vpred. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Vidal Kvadras. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja musím povedať, že tento nástroj eh, na podporu eh, konkurencieschopnosti absolútne nevyhnutný v Európskej únii, pretože jednotný patent v únii, v oblasti Európskej únie by nám dal do rúk také výhody e, z hľadiska e, konkurencieschopnosti a e, znamenal by v podstate pre európske podniky, ktoré chcú chrániť svoje, svoje alebo produkty svojej práce, svoje duševné vlastníctvo v Únii, Eh, jednoducho eh, dal by im obrovskú výhodu proti firmám, ktoré prichádzajú zvonka, ktoré povedzme tiež eh, chcú chrániť svoje produkty na našom území, tak podľa mňa jednoducho z tohto dôvodu tento nástroj je absolútne nevyhnutný. Vždy, keď sa hovorí o konkuren- konkurencieschopnosti európskych hospodárstv alebo európskeho hospodárstva, tak sa dostaneme skôr či neskôr k potrebe jednotného patentového systému, systému ochrany patentovej, ktorý bol jednotný, zjednotený, európsky. Takže e, všetci v podstate vieme, že toto je vec, ktorú potrebujeme, všetci to chceme. No a teraz ide už len o to, aby sme túto potrebu, tento cieľ, ktorý všetci zdieľame, aby sme ho zosúladili s realitou a našli riešenie, ktoré e, bude vyhovovať tejto veľkej heterogénnej Európe, kde E, sa hovorí mnohými jazykmi a takisto je tu veľká heterogénnosť v, v otázke systémov patentovej ochrany. E, niektoré systémy e, ochraňujú produkty duševného vlastníctva viac, niektoré menej. Jednoducho, Európa je heterogénna. No a táto iniciatíva prináša no, E, e, prináša v podstate akýsi, akýsi nový e, vzduch do tejto rokmi stuchnutej miestnosti a to vzduch nejakého pokusu o prehlbenú spoluprácu. Prehlbená spolupráca je v podstate dobrým prvým krokom, pričom treba vyriešiť jazykový režim. Okrem toho je tu samozrejme systém súdnej ochrany alebo teda súdnych sporov, ktorý e, treba optimalizovať, ale mne sa zdá, že keby sme išli týmto smerom, pokročili teda týmto smerom prehlbenej spolupráce, um, a je to vec, um, ktorú presadzujú, presadzujú mnohé štáty, uh, no mne sa to nejaví ako produktívna uh, možnosť. Takže ja si myslím, pán predseda, že by sme mali hľadať uh, kreatívnym spôsobom e, taký spôsob, tak, také riešenie tohto problému, ktoré by bolo akceptovateľné pre všetkých. A ja si dovolím navrhnúť, ale skutočne len z osobného pohľadu, že možno ten systém uplatňujúci tri jazyky, ktorý sa tu momentálne navrhuje v tomto systéme prehlbenej spolupráce, by sa dalo vnímať ako istú skúšku, dočasnú skúšku, e, pričom by potom dochádzalo k postupnému rozširovaniu až k momentu, kedy ten systém budú akceptovať všetci o neviem koľko rokov. Hej. Ale že by mohlo ísť o... No, v podstate časom by sme mohli pristúpiť aj k riešeniu, kedy by to bolo všetko len po anglicky. Ale Ehm, systém trojjazyčný by bol akosi fázou prechodnou, až kým sa v nejakom rozumnom čase ne, nedopracujeme k systému na báze jedného jazyka. Povedzme angličtina. Hej. Takže ja si myslím, že by to mohol byť rozumný kompromis vďaka ktorému by sme mohli odblokovať túto tému. Ak niektorí, trváme teda Španielsko a Taliansko na tom, že neakceptujeme ten e, trojazyčný systém a e, odvolávame sa na súdny dvor a viacerí tvrdia, že vlastne tým paralizujeme tento chod, tak e, a ostatní tvrdia, že, že chcú si ponechať systém tých troch jazykov, tak e, ja si myslím, že to nevedie k ničomu produktívnemu a preto ja by som chcel navrhnúť, aby tento trojazyčný systém bol len akousi prechodnou fázou, až kým v určitej fáze po nejakom čase by nenastúpil systém jedného jazyka, teda angličtiny. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, pani Cavalio. Uh, we welcome Ďakujem veľmi pekne. My vítame toto nariadenie a uvedomujeme si význam jednotného európskeho patentu pre konkurencieschopnosť e, európskeho priemysla a hospodárstva a e, Portugalsko sa pripojilo k tomuto systému prehlbenej spolupráce, ale preferovali by sme skôr ten jazykový systém, kde by fungovala len angličtina, English only. Mm, aj my si myslíme, že tento trojazyčný systém by e, mohol byť e, len akýmsi premostením a dočasným riešením, až kým nebude akceptovaný jednojazyčný systém angličtiny. Ďakujem. Herr Kandun. Ja. Grazie, presidente. Io ti farò contento. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobrý pán Kanciam. Ja sa zrieknem práva hovoriť pretože predrečník vlastne povedal to, čo som chcel povedať ja. V plnej miere podporujem to, čo bolo už povedané predrečníkmi. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Znamená to, že sme sa dopracovali k záveru tejto témy, alebo ešte sa niekto hlási o slovo? Áno, nech sa páči. Rád by som poďakoval všetkým svojim kolegom za ich pripomienky, aj kritické, aj tie vyslovené na podporu. Zámerne som nezačal tým jazykovým problémom, pretože je to dosť citlivá záležitosť. Skúmal som, koľko vlastne rokovaní zlyhalo kvôli tomu a v podstate to vyzerá tak, že je tu do budúcna možná zhoda, že by sa používal jeden jazyk. Ale ako momentálne dospieči k dohode, hm, nevidím to momentálne reálne, ale chcem kolegom povedať, že Eh, lehota na predkladanie návrhov je 11. október pre obe tieto témy, pre oba body 6 aj 7. Ďakujem. Ďakujem pekne. A tým pádom sa môžeme teraz posunúť k bodu 8. Uznesenie Európskeho parlamentu o konferencii o zmene klímy v Durbane, COP17. Takže E, spravodajca aj tieňoví spravodajcovia korešpondovali písomne, aby bol predložený návrh. Teda, a teraz dáme slovo pánovi Cezarimu. Aha, tak pán Šimanský za tieňových. Nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani Romana Cizel, spravodajkyňa, hovorí. Takže budem hovoriť po slovinsky, hovorí pani spravodajkyňa. Uznesenie, ktoré sme vypracovali, vyjadruje naše stanovisko eh, k rokovaniam o klimatických zmenách v Turbane výbor má rovnaké kompetencie ako minulý rok. My sme pripravili stanovisko výboru. No a dúfame, že výbor MV to akceptuje. Mojím cieľom bolo, aby všetky politické skupiny podporili našu prácu, to sa nám aj podarilo. Ďakujem všetkým spravodajcom, ktorí boli veľmi e, produktívni. Nuž, e, dodržali sme kompetencie nášho výboru a budeli sme sa len na medzinárodné rokovania. No a navrhujeme dve nové kapitoly. Navrhujeme do výboru Envy a po prvé kapitolu o priemyslu a udržateľnom hospodárstve a druhú kapitolu o technológiách a výskume. Navrhujeme aj niektoré doplnenia o energetickej efektivite, ktoré sú naše kompetencie. My sme zaujali stanovisko k tomu, že klimatické zmeny nie sú len hrozbou ale tiež príležitosťou. Samozrejme, treba sledovať, čo robia tretie štáty, pretože ak tieto opatrenia budeme chápať len ako kompetencie EÚ, tak sa môže stať, že na medzinárodnom rámci neurobíme nič dobré a to sa môže negatívne e, ozekadliť v e EU, takže potrebujeme internacionalizáciu. Hovoríme o carbon leakage. Ďalej obavy z energeticky intenzívnych odvetví. Zdôrazňujeme úlohu Číny a USA v tejto oblasti. No a aj tentokrát navrhujeme sektorálny prístup a tak ako to bolo prijaté v rámci cestovnej mapy 2020 hovoríme o trhových mechanizmoch, sme presvedčení o tom, že štáty by mali mať možnosť využívať trhové mechanizmy na redukciu emisí a tie musia byť globálne prepojené. Európska únia sa rozhodla pre systém ETS a tým sa odlišujeme od iných, čo sa týka technológií a výskumu. Zdôrazňujeme realizáciu technologických transferov, avšak s ochranou duševného vlastníctva. Vieme, že v Cancúne bol prijatý technologický mechanizmus no a želáme si, aby sa to čo najskôr realizovalo na medzinárodnej úrovni. Potrebujeme viac prostriedkov do výskumu a vývoja, pretože úspech bude možný len vtedy, keď sa nám podarí dosiahnuť pokrok v oblasti technológií. No a tu je dôležitý transfer know-how a dôležité investície. Takže toľko k obsahu, pán predseda, ale mám ešte dve procedurálne poznámky. Jedna sa týka úlohy e, výboru ITRE pri príjmaní uznesenia do decembra. Pre toto uznesenie je kompetentný výbor Envy. My e, prekladáme pozmeňujúce návrhy a nemáme rovnakú úlohu ako alebo rovnoprávnu úlohu ako e- Envy. Čo si však zaslúhujeme? Envy sa zaoberá ekologickými aspektami, my technologickými. Energia, priemysel, výskum, informačné technológie a to je veľmi dôležité. Povedal by som, že minimálne tak dôležité ako ekologický aspekt a myslím, že musíme zohrávať rovnakú úlohu. A ak nie tento rok, tak minimálne budúci rok. A ako autorkou tohto uznesenia mm, by mal byť na uvedený výbor ITRE, tak ako ENVY. Ďalej účasť na klimatickej konferencii neustále máme problémy. Koľko poslancov je v delegácii? Koľko ďalších poslancov sa môže akreditovať? Doteraz nás akreditovala komisia, avšak komplikácie sa každoročne zvyšujú a zväčšujú. A tento rok to je ešte väčšie. Zdá sa, že poslanci, ktorí nebudú v oficiálnej delegácii, parlamentu nebudeme akreditovaní na, cez Európsku komisiu a to je veľký problém. A to hlavne preto, že výbory ITRE a ENVY nie sú rovnocenné. ENVY má viac miest delegácie ako ITRE. No a aj tí, ktorí my, ktorí sme veľmi veľa času venovali týmto témam, nie sme úradne akreditovaní kde sme dostali odporúčanie, že sa máme akreditovať cez Globe. Ja hovorím, dobre. Dobre, že máme takú možnosť, že nám niekto pomôže, ale je to tiež veľký problém. Otázka je, čo ako poslankyňa, keď sa akreditujem cez Globe, čo môžem vôbec robiť v Durbane? budem môcť pracovať rovnako ako kolegovia a môžem sa môcť zúčastniť všetkých eh, rokovaní tak ako moji kolegovia. To je prvá otázka. No a po druhé, moja nezávislosť, pretože keď sa budem akreditovať cez Globe, tak mi toto označenie ostane. A aj keď to možno nie je úplne jasné, je to mimovládna organizácia. Uvediem len príklad, čo si niekto pomyslel, keby niekto uskutočnil konferenciu o informačných technológiách a, a akreditoval sa cez Microsoft. To je nepriateľné, to treba zakázať. Predseda, ja vás neustále žiadam, aby členovia výboru ITRE, ktorí sa zaoberajú klimatickými otázkami, aby sme mali rovnakú možnosť pre prácu tak ako členovia výboru Envy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Šimanský. Ďakujem bardzo. E, pevná zgoda s tým... Ďakujem pekne. V plnej miere súhlasím s tým, čo povedala pani spravodajkynia. Hlavne pokiaľ ide tie posledné vety, ITRE by ako skupina mala byť rovnako dôležitá ako aj Európsky parlament ako celok, pretože klimatická politika sa implementuje hlavne v priemysle. Takže dôsledky diskusí pri formovaní environmentálnej politiky to je proste oblasť, ktorá má priamy dopad na priemysel a dôsledky sú obrovské. Pretože tu hovoríme o konkurencie schopnosti nášho priemyslu a viaceré odvetvia, e, týka sa to viacerých odvetví, ktoré sú náročné z hľadiska energetiky. Takže naša skupina očakáva, že tieto veci sa budú e, stále pozorne sledovať, pretože dôsledky sú oveľa ďaleko slahlejšie než len lokálne. Ďalej, blokovanie niektorých investícií v týchto odvetviach priemyslu to tiež má svoje dôsledky. Napríklad spomaluje sa inovácia v týchto odvetviach. Preto by sme mali trvať na tom, že sa treba na tieto otázky stále zameriavať. Európa by, teda EÚ by mala byť stále lídrom v týchto oblastiach, bez toho, že by sme trvali mm, mm, že by sme sa snažili o nejaké nové vlastné limity. Pardon, hovorí pán predseda. Slovo má pani Polsak. Ďakujem za slovo. Ďakujeme za spoluprácu s ostatnými politickými skupinami. Spolupracovalo sa nám dobre, bolo to praktické. Hľadali sme nejakú dohodu a v Lani sa nám už podarilo dosiahnuť dosť mnoho, aj v súvislosti s Cancúnom. A to celkom jasne môžem povedať, zdôraznili sme, aké sú vlastne kompetencie ITRE. A to je náš prínos. Pokiaľ ide o uznesenie, tak toto jasne hovorí o oblasti energetiky a to je naša oblasť záujmu. A hovoríme tu aj o dôležitosti na vnútroštátnej úrovni. V Lani v Cancúne sa konal tiež špecializovaný seminár a venovali sme pozornosť energetickej efektívnosti. Chcem upriamiť pozornosť parlamentu aj na tú prácu, ktorá sa tam realizovala. Na úrovni parlamentu a komisie sa teraz navrhuje nová stratégia a súvisí to aj so zvýšením efektivnosti využívania prostriedkov a, a tak ďalej. Čiže tieto veci sú obsiahnuté v uznesení. Jedna časť práve hovorí o aspektoch energetiky. Myslím, že je to v bode 14 odsek 1. To je tiež dôležitý bod. A je to dôležité pre všetky politické skupiny, ktoré pracovali na tomto materiáli, na tomto uznesení. Takže je dôležité tomu, čo nazývame Green Job Leakage, možno nie sme dosť ambiciózni, pokiaľ je o túto tému. A pokiaľ ide o energetickú účinnosť a efektívnosť, treba naozaj čo najefektívnejšie využívať prostriedky a snažiť sa o to, aby nedochádzalo k stratám pracovných miest. Máme silných konkurentov USA, Čína, oni do týchto odvetví, proste do, pardon, do tohto odvetvia investujú oveľa viac. Proste nemusíme hľadiť, alebo nemali by sme hľadiť e, na toto, že to sú len náklady. Ide o zvýšenie našej konkurencieschopnosti. Isté, hovorí sa mnoho pekných vecí a pekných rečí, ale keď príde o to, že príde na chleba, tak musíme riešiť konkrétne konflikty, ktoré sa týkajú priemyslu. A chceme vytvoriť aj viac pracovných príležitostí, samozrejme. Máme záujem o spoluprácu v tejto oblasti. A pokiaľ ide o tému samotnej schôdze alebo konferencie, určite je dôležité, aby životné prostredie malo väčšiu váhu Čiže sa nehovorí potom už len o klimatických zmenách, ale súvisí to aj s nami, s vývorom pre priemysel. Aj my máme určitú váhu, aspoň si myslím. My by sme mali byť tým lídrom. Myslím, že veci fungovali zatiaľ celkom dobre, ale musíme postupovať opatrne a musíme sa snažiť o kvalitnú spoluprácu a musíme mať jasno v našich postojoch, musíme vedieť, aké sú kompetencie výboru ITRE. A myslím, že je nevyhnutná kooperácia medzi oboma výbormi. A pokiaľ ide o akreditácie, tak tu podporujem to, čo povedala pani spravodajkyňa. A ďakujem, že výbor ITRE aj cez toho sekretariátu a vedúcich predstaviteľov, e, že náš výbor sa vlastne e, stavia takto k akreditácii. Áno, je tam jedna výnimka. Jedna, hej? Čiže ide o jednu osobu, ktorá nemá akreditáciu ale myslím si, že to sa týka aj nákladov. A proste e, treba riešiť tú otázku akreditácie, aby e, neboli problémy s preplácaním nákladov. Ja chápem, aká tu je argumentácia, ale povedzme dve osoby odtiaľto alebo z inej krajiny v podstate ide o to, aby tých 27 členských štátov bolo zastúpených. Ešte bude to veľká delegácia v každom prípade a preto by som bola rada, aby sme získali podporu, aby príslušné osoby, teda poslanci, ktorí pracujú na tejto téme a, aby nem, a tí, ktorí ešte nemajú akreditáciu, aby ju získali, aby sa mohli zúčastniť tejto konferencie. Proste, keď NGOčky majú akreditáciu, tak prečo nie poslanci? Čiže by som ocenila podporu v tejto sfére. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Cavalio. Ďakujem pekne, pán predseda, a chcem poďakovať aj pani spravodajkeni, aj tieňovým spravodajcom. A chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, návrh EPP ohľadne prístupu. Myslím, že toto už bolo akceptované v tom zmysle, že sektorálny prístup by bol ten správny, kde sa dá skombinovať boj proti klimatickým zmenám so zvýšením konkurencie schopnosti priemyslu a s tým, že by sme sa vlastne aj vyhli e, premiestňovaní podnikov kvôli emisiám uhlíka, teda carbon leakage. A Samozrejme, tu záujem dosiahnuť také medzinárodné dohody, ktoré by mohli nahradiť e, dohodu z Kyoto. A som rada, že sa tu hovorí aj o CDM, aj o preorganizovaní. Myslím, že to je tiež veľmi dôležitá vec. A v podstate sú len dve krajiny. A India a Čína vlastne z toho profitujú. A CDM vlastne sa týka viacerých krajín a preto by sa CDM mal upraviť tak, aby vlastne zodpovedal celému zoznamu tých krajín. Isté, komisia robí určité testy, napríklad sektorálne dohody medzi EÚ a Čínou, EÚ a Indiou, ale to je niečo iné, to je iný typ CDM ktorý beží paralelne s týmto procesom. Okrem toho v plnej miere podporujem kolegov, pokiaľ ide o otázku akreditácie e, delegácie do Durbanu. A myslím, že o tom sa ešte bude hovoriť. Ďakujem. Odelka Stýďo. Áno, ja sa chcem sústrediť hlavne na to posledné, a ďakujem pani spravodajkyni za výbornú prácu chcem sa sústrediť aj na procedurálne otázky. Ide o to, aby sme tu mali jasno v týchto veciach. Prečo chytré má byť zastúpený? A v podstate ide o otázky, ktoré sa týkajú aj výboru Envy. Áno, oni sa sústredujú na klimatické zmeny. To je jeden z aspektov. Teda ako stanoviť určité ciele, povedzme, alebo vytvoriť eh, podmienky, ktoré by mohli eh, zadefinovať eh, tie klimatické podmienky a ITRE eh, má úlohu v tom, ako sa tam dopracovať k tomu, čo navrhuje Envy. A toto samozrejme musí byť reflektované aj z hľadiska zloženia delegácie, pokiaľ ide o účasť výborov. Takže teraz to sa týka aj tohoto podujatia v Dorbane. Čiže e, ťažko vysvetliť túto situáciu, pretože vlastne e, sa bráni tomu, aby tie prostriedky, ktoré sa majú používať na takéto pracovné cesty poslancov, proste ne, neposkytujú sa treba na, v dostatočnej miere na cestu do Dorbanov. Ide o to, aby vlastne aj tá delegácia, oficiálna delegácia Európskeho parlamentu bola vyvážená aj z hľadiska politických skupín. Teraz e, sa povie niektorému poslancovi, že nie, nemôžete použiť tie peniaze na túto pracovnú cestu. Hej? Takže čo s tým? E, treba príjmať vyvážené rozhodnutia. Proste kritériá sú jasné, pokiaľ je o vytvorenie delegácie, že sú tu viaceré politické skupiny zastúpené a myslím, že eh, aspoň to základné minimum je treba poskytnúť. A je nutné dosiahnuť tú akreditáciu a bolo by v našom záujme, aby tá skupina ľudí, ktorí sa zúčastnia konferencie, bola patrične veľká. Poprosila by som pána predsedu výboru, aby povedal, ako to riešiť. Povedzme, aby tu bola ekvivalencia, pokiaľ je počet poslancov medzi týmito dvoma výbormi, alebo z týchto dvoch výborov. Či to majú platiť z vlastných prostriedkov, povedzme, a ešte, aby mali aj akreditáciu aby sa nemuseli uchádzať o akreditáciu cez nejaké iné organizácie. To, je, to je bolo smiešne. Ďakujem. Slovo má pani Bobinska. Ďakujem pekne za správu a chcem zopakovať dve veci. Ja som bola členkou delegácie v Indii a nedávno som sa vrátila z jedného zasadnutia, kde predstavitelia Európskej komisie povedali, že vlastne sa nepúšťame do žiadnych veľkých projektov s Indiou, čo znamená, že bude ťažké dosiahnuť nejaké porozumenie na lokálnej úrovni. Predsa však mali by sme vyvíjať určitý tlak, že toto by malo byť zahrnuté do správy. Mali by sme sa zamerať na bilaterálne projekty v súvislosti s klímou a energetikou medzi EÚ a niektorými tretimi krajinami, napríklad Indiou. Takže toto by nám umožnilo zviditeľniť sa viac a aby vlastne Európska únia bola vlastne aktívnejšie zapojená aj na aktivitách tohto typu a debatách v Indii. Ide aj o zvyšovanie povedomia. Myslím, že tento aspekt diplomacie je dôležitý rovnako ako politický aspekt diplomacie. Čiže veci, ktoré sa týkajú energetiky a klímy, teda klimatických vecí, to je vec nesmierne dôležitá. Okrem toho je tu ďalšia otvorená otázka, ktorá sa týka posilnenia spolupráce. Tu by som mala na pána predsedu určitú požiadavku alebo prozbu. Konkrétne ide o toto. Možno na článok 51 o posilnenej spolupráci by sa mohol, mohol využívať častejšie, pretože v súvislosti s, klimat, klim, teda s klimatickými otázkami a energetikou vidím, že hovoríme o podobných veciach, ale z iného uhlia, uhla pohľadu. A veľmi jasne sa to aj v správe ukázalo, že by sme mali práve použiť e, častejšie článok 51 o spolupráci. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Zašleme teda túto informáciu aj výboru Envy. často sa zaoberáme otázkami, ako sa rozdiela kompetencie týchto výborov, otázka, ktoré sa týkajú dvoch. Skutočne veľmi pravidelne máme spory o kompetencie, dohody a tak ďalej. Je to neznesiteľné. Na konci sa presadí ten, kto má silnejšie nervy, ale nie silnejší argument. Možno treba nájsť ten spôsob, ako všetko riešiť tak zásadnejšie a zásad, zásadovejšie. Ja však nemám nejaké riešenie. No a tretia otázkou je otázka delegácie a cesty. O tom, koľky cestujú, to rozhodne konferencia predsedov politických skupín. A táto delegácia tam je vždy ako osobitná delegácia. Čo sa týka IKT, e tak otázka delegácie mimo kontinentu bola zamietnutá. Takže delegácia na samite sa presedila a riešila trochu lepšie. Takže môžeme napísať list o tom, aký má byť pomer počtu účastníkov medzi výbormi Azibrov ITRE a ENVY. Čo sa týka akreditácií, to je komplikovanejšia otázka. E, pokiaľ to chápem správne, tak teraz sa komisia zmenila svoje postupy. Minule išlo všetko cez komisiu. Neviem, či tu je niekto z komisie, ktorá nám môže povedať, že prečo sa to vôbec e, zmenilo. Nie, možno, možno, len je to niekto, kto nám dokáže odpovedať. A nie, e, tak možno treba napísať list komisii, pretože zmeny postupov viedli k tomu, že sme roz, dostali vôbec do problémov s akreditáciou. je ťažko pochopiteľné, že koľko z parlamentov sa musia, by sa mali akreditovať cez nejakú inú organizáciu. To nie je v poriadku. A mám názor, ktorý tu zaznel. Takže hovorím v otázkach podiel ITRE, podiel ENVY, napísať list po prvé a po druhé otázke spýtať sa, spýtať sa teda komisie, aby to objasnili, Ďakujem, pani Karvalo je komisia, ktorá dáva komisia dáva akreditácie na žiadosť parlamentu, takže parlament musí rozhodnúť o tom, koľko ľudí chcú. A keď komisia povie 100, keby sme povedali 100, tak komisia povie nie, ale je to na žiadosť parlamentu. A to znamená, že konferencia predsedov a tie kroky, ktoré treba a prijať. My musíme teda prijať tú vec, že treba rozšíriť počet eh, členov delegácií na číslo, rovnaké číslo, rovnaká distribúcia a noví členovia delegácie si budú financovať eh, cestu sami z vlastného rozpočtu. No, dobre. To boli neformálne dohody. To si treba objasniť. Správa parlamentu, predseda parlamentu, konferencia predsedov skupín rozhoduje. No a ja túto otázku postupím jednoducho ďalej. Dobre, tým sa dostávame k ďalšiemu bodu a to je smerom k stratégii teda európska normalizácia, ako prvý dostal slovo kolega Gierek. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, dnešná téma je veľmi dôležitá a má kľúčový význam a je nesmierne dôležitá pre fungovanie trhov. Týka sa to aj nášho vnútorného trhu v rámci EÚ, ale aj trhu na globálnej úrovni. Konkurencieschopnosť vychádza aj z toho, že sa presne stanovia technické požiadavky, ktoré platia pri štandardizovaných eh, masovo vyrábaných produktoch, službách a týka sa to aj IKT. A samozrejme zohráva tú úlohu aj množstevný aspekt pri výrobe a v súvislosti s nákladmi na takúto výrobu. A myslím, že treba náležite uznať, že treba zharmonizovať normy v tej 27. a je tu záujem urýchliť cestu ku európskym normám. Už vlastne 3 roky sa o tomto hovorí a chceme napríklad e, vylepšiť situáciu v oblasti sieti, a pardon, v oblasti e, služieb. A pokiaľ ide o počítačové sféru, tiež chceme tú situáciu skvalitniť. Pri malých a stredných podnikoch sa tiež snažíme vytvárať nové normy, ale toto zdá sa bude ťažké. Momentálne to ťažké je, štandardizačné, respektíve normalizačné orgány, hlavne vnútroštátne, e, vlastne fungujú na báze otvoreného trhu a európske e, tie zase stoja do značnej miery na európskych dotáciách. Čiže do, tak povediať do istej miery aj konflikt záujmov a harmonizácia vedie k tomu, že postupne sa vnútroštátne normy opúšťajú a začínajú sa presadzovať európske. A to ma vedie k týmto nasledovným otázkam. Či komisia chce postupne zrušiť aj vnútroštátne normalizačné inštitúcie? Ako môžu, taká ďalšia otázka, ako môžu malé a stredné podniky konkurovať veľkým a silným podnikom, pokiaľ ide o normy? Proste v návrhu nariadenia nie je zmienka o tak dĺžke procesu, pretože to súvisí s našou globál, globálnou konkurencieschopnosťou. Vlastne normy vychádzajú aj z autorských práv a po zverejnení e, by sa samozrejme to autorské právo malo zachovať, ale dochádza tu k ovplyvňovaniu niektorých patentových procesov, čiže vzťahy medzi normou a patentom a licenciou. To by sa všetko malo jasne vytvoriť. Alebo aj tzv. e-standards, elektronické normy. A ďalej je tu aspekt prekladov pri harmonizácii vnútroštátnych noriem. Pretože je tu dosť kontroverzií, v súvislosti s patentmi. Je tu otázka peňazí a nákladov. Čiže, prečo komisia hovorí o nejakých alebo niektorých ako by sme to nazvali, fóra alebo konzorcia, kde sa vytvárajú normy, hlavne v súvislosti s technológiami IKT. Čiže vlastne vnútroštátne inštitúcie majú tie isté kompetencie a toto hlavne sú tie najvýznamnejšie problémy, na ktoré som narazil. Áno, celkovo tá myšlienka je dobrá, ale treba to ešte dopracovať. Ďakujem. Kolega ísť teraz. Ďakujem pekne. O tejto téme sa v našom výbore hovorilo viackrát a ja súhlasím s so spravodajcom o obavách, ktoré sú identifikované v súčasnom návrhu. Avšak, ak chceme vytvoriť jednotný konkurencieschopný trh, kde budú platiť jasné pravidlá, potrebujeme vytvoriť v celej EÚ Eh, rovnaké princípy normalizácie. To by eh, pomohlo zlepšiť istotu a rovnako by to pomohlo vytvoriť eh, jeden, jednotný systém verejného obstarávania v celej EÚ, ktorý platil rovnakým spôsobom všetkých krajinách EÚ. Tiež ďakujem komisii za to, že si vypočula naše návrhy a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť spravodlivejší a transparentnejší trh v rámci EU, ktorý bude fungovať účinnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Weber. Áno, ďakujem pekne, ja súhlasím so slovami a návrhmi nášho spravodajcov. Možno by som len doplnil. Európska únia je normalizačnou veľmocou a má trh pre 500 miliónov spotrebiteľov, to je najväčší trh sveta, alebo jeden z najväčších trhov sveta. No a myslím, že dodržiavanie noriem, ktoré vydávame, to je možnosť, ako uplatňovať náš veľký vplyv. Ale kto kontroluje, že normy sú skutočne realizované? USA a Čína majú taký mechanizmus a týmto krajinám vôbec nevadí realizovať inšpekcie priamo v našich podmienok, podnikoch a sledovači sa dodržiavajú hygienické normy a tak ďalej. Európa má viacej slabín a to platí aj v oblasti pristahovalectva. Vydávame rôzne pravidlá, predpisy a normy, ale nikto nekontroluje ich dodržiavanie, takže ja myslím, že by sme mali zaviesť jasné kontrolné postupy sledovanie dodržiavania noriem. Ďakujem pekne, pán Ody. Ďakujem pekne, predseda. Ja nadviažem na kolegu Webra, s ktorým súhlasím. A pýtam sa, či nenastala chvíľa na to, aby sme prepojili vytvorenie s priemyselnou politikou. Môže vzniknúť pocit, a to aj počúvam niekedy, že stále vydávame nové a nové normy, napríklad pre oblasť životného prostredia, hygienu, zdravotníctvo a tak, a tak ďalej. Ale nesledujeme kto potom podľa týchto noriem vyrába. Napríklad, čo sa týka klimatizácie, tak v celej únii sme nariadili eh, zmeniť typ kvapaliny ktorá sa využíva v chladiacich klimatizačných systémoch. Vydali sme normu, ale neošetrili sme to v priemyselnej politike, takže išlo o dovoz z tretich krajín a veľká časť kúpnej sily sa presunula mimo EÚ. Takže snažíme sa kvalitatívne posúvať výšku, ale tvorbu noriem treba prepájať s priemyselnou politikou a sledovať, kto podľa tých noriem bude vyrábať príslušné produkty. A myslím tiež, že by sme mali zostaviť nejaký kontrolný orgán, ktorý mal výkonné právomoci. Ďakujem pekne. Pani Brickman, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predseda za túto príležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Poviem len pár slov, pretože nemám už tak veľa času. Sám by som len povedala, že vítame význam, ktorý váš výbor príklada normalizácii a sme presvedčení, že máte dôležitú úlohu a prispievate k našej diskusii o tom, ako zlepšiť európsku normalizáciu, zjednodušiť ju, zmodernizovať. A to je Moderniza- to je dôležité a ako to harmonizovať stratégiou EU 2020. Táto stratégia súvisí e, s našim projektom zlepšenia užitočnosti norm, noriem a štandardov pre priemyselnú politiku, inovácie a mnohé ďalšie politiky EÚ a boli by sme radi, aby ten systém bol modernejší, aby bol, sa dokázal lepšie prispôsobiť technologickým zmenám a všetky našim návrhom. Takže ja chápem, že spravodajca má veľa obav z kontextu, no a ja by som veľmi rada povedala, objasnila, že náš balíček nechce zavodzať nejakú revolúciu v systéme normalizácie, len nejakú evolúciu, takže nebudeme sa dotýkať fungovania národných rozpočtov, len sa budeme sústrediť na hlavné princípy európskej štandardizácie a normalizácie a to je ich povaha to, že sú založené na trhu a princípoch trhu a ďalej, že sú tu národné delegácie, ktoré týkajú národných orgánov. No a budeme zavádzať tiež iné elementy, ale z tohto nebudeme meniť nič. Takže vidíme, čo robí komisia. Takže žiadna revolúcia. To súvisí s parlamentom. No a takže chápeme prepojenie medzi konkurencieschopnosťou a normalizáciou a súhlasíme, čo povedali rečníci, že potrebujeme jasnú, jasnú informáciu o úlohách, o dohľad nad trhom a produktami, takže potrebujeme dobrú legislatívu, ale ďalej ako zaistíme, že produkty na trhu budú skutočne bezpečné pre spotrebiteľov a to je veľmi dôležitý aspekt. Je nepriamo prepojený s normalizáciou, ale je tu jasné prepojenie. Ako viete, trhový dohľad je v kompetencii národných orgánov, ktoré zodpovedajú za dozor nad vlastnými trhmi, takže Sú to národné orgány, ktoré majú dohľad na to, čo sa deje na trhoch a stiahnuť produkty, ktoré nie sú bezpečné. A rovnako colníci na hraniciach majú úlohu. My chceme zlepšiť spoluprácu medzi národnými orgánmi, národnými dozornými orgánmi, zlepšiť politiku dohľadu na trhu EÚ. A už máme nariadenie, budúci rok predložíme ďalšie návrh na posilnenie dozoru na trhu. Takže čo bolo povedané o prepojení normalizácia priemyselnej politiky, to je veľmi relevantné na základe návrhov. Chceme zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu, takže treba identifikovať prioritné sektory pre Európu. A tieto aktivity súvisia s prioritami priemyslu v budúcnosti na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho hospodárstva do roku 2020. Takže radi by sme zdôraznili, že pre nás má váš výbor veľkú úlohu v tom prepojení normalizácie a priemyselnej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Bolo dnes prvé posúdenie, prvá rozpráva, budem o tom hovoriť ešte viackrát. Takže môžeme tým ukončiť tento bod a prejdeme hneď k ďalšiemu. A to je bod číslo 10 smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov. E, Spravodajcem kolega Patričelo a ako prvý nás uvedie do problematiky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať sekretariátu výboru ITRE, pánovi Sigritovi Brejersovi, konkrétne za jeho profesionalitu a prístup e, počas tvorby tohto textu. A teraz neďakujem len jemu, ale jeho spolupracovníkom. Ale e, chcem povedať, že od, mm, že od že dva týždne po vypustení e, prvých satelitov systému Galileo, ku ktorému dojde 20. Eh, oktobra. Eh, môžeme očakávať prvé výsledky eh, tejto snahy. My samozrejme budeme informovať o najnovšom vývoji. A treba povedať, že toto je veľký projekt Európskej únie, ktorým Európska únia dosiahne svoju nezávislosť v satelitnom lokalizačnom systéme. V článku 189 Lisabonskej zmluvy je tiež napísané, že Únia nesie zodpovednosť za koordináciu národnej vesmírnej politiky, pričom e, podporuje výskum, konkurencieschopnosť a e, vedecké činnosti. A Týmto je potvrdený význam vesmíru a jeho využívania pre Európsku úniu a jej občanov. Aj na, Euró- aj na svetovej úrovni by e, Európska únia mala byť schopná hrať e, rolu veľkého aktéra. A e, my by sme chceli povedať, že je vytvorený teda právny základ pre dosiahnuť týchto veľmi ambicióznych cieľov a je potrebné už len nájsť prostriedky a metódy, ako e, tento cieľ dosiahnuť. No a na to um, súhlasíme s významom, ktorý prikladá e, systému Galileo komisia. Podľa nej je to jeden z pilierov kozmického výskumu Európy. Ale do tejto chvíle e, do toho systému bolo investovaných 5 miliard eur a systém CMSS si zasluhuje, alebo teda má v podstate rovnaký ekonomický systém. My potrebujeme takú vesmírnu politiku, ktorá bude v súlade s ostatnými politikami a zabezpečí nám technologickú nezávislosť a, a autonómnosť nášho kontinentu, čo bude mať sekundárne výhody pre európskych občanov a podporí technologický rozvoj a tvorbu nových pracovných miest. A z tohto dôvodu, alebo z týchto dôvodov, by som chcel e, podporiť, pardon, by som chcel upozorniť na rozhodnutie komisie e, nezahrnúť dlhodobé financovanie e, vesmírneho programu do viacročného rámca na roky 2014 až 2020, aj keď sa tým môžu znehodnotiť investície ktoré do tohto systému boli vložené doteraz. Napriek e, zložitým finančným otázkam je potrebné e, oceniť stratégiu komisie, ktorá volá po zlepšení manažerského aspektu systémov Galileo Agnos, tak aby boli tieto systémy plne funkčné. Len racionalizáciou organizačnej štruktúry týchto programov sa podarí e, vypočítať e, náklady na správu a údržbu tohto systému, pretože európske občania musia vedieť, čo e, tieto systémy budú reálne stáť a ako sa bude dlhodobo vyvíjať naša vesmírna politika. A je to ešte, je to ešte jeden aspekt, ktorý by som chcel, ktorý po svojom návrhu zdôrazňujem, Mm, ide o vytvorenie systému dohľadu vo vesmíre. A tu ide o otázku, e, ktorú si musíme položiť, prečo potrebujeme európske satelity vo vesmíre. A, a prečo treba e, chrániť e, vesmírny priestor pred zbytočným hromadením odpadu konkurencieschopný vesmírny sektor e, ďalej potrebuje inovácie a to aj prostredníctvom rôznych európskych programov. A tieto musia fungovať ako teda tu musí fungovať komisia ako ten povestný mostík na lodi a musí zabezpečovať, že medzi programami nebudú prekryvy a že budú zároveň zaplnené diery Ja som presvedčený o tom, že Európska únia, chce si vydobiť eh, miesto vo vesmírnom priestore, eh, musí vystupovať koordinovane. A komisia by ďalej mala vypracovať eh, stratégiu pre medzinárodnú spoluprácu, pričom našimi strategickými partnermi môžu byť napríklad Spojené štáty a Rusko, kde je možná tak priemyselná spolupráca, ako aj spoločné investície. Na záverom si myslím, že čoraz väčšia angažovanosť Európskej únie vo vesmírnom snažení um, podporuje rozvoj ESA. ESA totiž uh, má obrovské skúsenosti a znalosti a tie treba využiť, aby sme podporili konkurencieschopnosť Európy vo vesmíre. A ja by som uh, veľmi rád uh, konal už v tejto prvej fáze a dúfam, že e, s vašou podporou a s pozmeňovacími návrhmi z tohto výboru budeme, budeme schopní vypracovať e, text, ktorý e, bude v súlade s článkom 189 novej zmluvy a povedie k ďalšiemu technologickému rozvoju tohto sektora, ktorý musí rásť, pretože to je jednoducho zásadná požiadavka a podmienka ďalšieho rastu únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som dal slovo e, kolegovi Lamtemu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi. Myslím, že to je vynikajúca správa. Som s ňou veľmi spokojný. A budem si sa sústrediť len na pár bodov, ktoré by sme mohli trochu ešte presediť alebo trochu dopracovať. A hlavne čo sa týka rozpočtu. Myslím, že vzhľadom na um, otázku financovania, my si my sa všetci zhodneme na tom, že tieto prostriedky patria do európskeho rozpočtu. Keď chceme vesmírnu stratégiu e, pre s Galilom Mesegnos, tak e, to musí byť financované z európskeho rozpočtu, aby sme dokázali tieto projekty riadiť. A myslím, že adresátom tejto diskusie je Rada Vidím, že zastupca prikyvil. Členské štáty e, nemôže stále niečo žiadať. Chceme dobré projekty a keď sa už e, keď to príde na financovanie, tak máme problémy. E, áno, teraz je ťažké obdobie, máme finančnú krízu, ale projekty vesmíru a vesmírna stratégia prída, prinášajú pridanú hodnotu, vytvárajú pracovné miesta, investície, no a to treba členským štátom jasne povedať, že v prípade rozpočtu a finančného plánovania to treba dobre naplánovať, no, pretože tie, pretože satelit sa dajú používať tak 5 až 7 rokov a musia sa potom nahradiť, takže treba si e, pripraviť dlhodobú stratégiu na no zabezpečenie systému, o tom hovoril spravodajca bezpečnosť proti útokom, ale alebo aj zrámka, zra, zrážka, proti zrážkam so vesmírnym, vesmírnym odpadom. No a hovorili sme o počítačovej kriminalite. To je v tejto oblasti dôležitá téma, o ktorej treba hovoriť. No a jedna vec z mojich vlastných skúseností, to je bod 18. To je kontrola na hraniciach, to je veľmi dôležitá vec. Nehovorím teraz o pomoci, e, po, po, po, pomoci pre Frontex, ale hovorím napríklad o pirátstve v oblasti Afrického rohu. To má podporovať e, nasadené nasadené jednotky, tým, že sa ľudia budú rozlišovať eh, systémy eh, medzi pirátskymi loďami a mm, rybárskými loďami. No, na tom ešte budeme hovoriť. Pod 22 je veľmi dôležitý bod. Tam by som chcel podporiť ešte rámec eh, no a kombinácia Galilea telekomunikačných rádiových systémov GSM, tam treba ešte ďalej niečo prehlbovať a vytvoriť stratégie, ako kombináciu týchto služieb by sme mohli ešte posilniť a ďalej budovať. No a posledný bod, tam sa ešte co musím porozprávať alebo spýtať sa, ak si to predstavuje. On hovorí, že chceme autonómny prístup do vesmíru. Áno, s tým súhlasím, to chceme, ale sú, súčasne sa snažíme o medzinárodnú spoluprácu. No, treba nájsť nejakú rovnováhu tak, aby autonómia zostala zachovaná a medzinárodná spolupráca tiež. Je to istá konkurencia, už sme to zažili. No a uplatňujú sa tu rôzne trhové síly, hospodárska súťaž, konkurencia, dobré treba nájsť rovnováhu. Ak som spokojný, treba objasniť vzťah k agentúre ESA, ako s ňou spolupracuje EU a jednotlivé členské štáty, ale inak som spokojný a teším sa na ďalšie debaty. Ďakujem pekne. Danke, kolega Remek. Ďakujem, pán kolega Remek. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi, pretože podľa môjho názoru odvedol skutočne veľký kus práce a v tomto kontexte by som chcel povedať eh, pár slov len k niektorým aspektom, ktoré ja považujem za najdôležitejšie. My sme nedávno absolvovali vypočutie na túto tému a aj to ukázalo, že silnejú názory, ktoré požadujú vyššiu ambicioznosť, a to tak v dokumente, ako aj vôbec v našich plánoch eh, európskej kozmickej politiky. My sa máme o čo oprieť. Máme v tomto poli výsledky a máme aj veľmi dobrých odborníkov ale nemáme celkom jasné priority. Pretože ak niekto má viac ako 50 priorit, tak asi nemá ani jednu. A to sa potom premieta aj do komplikácií vo financovaní, alebo teda v rozhodnutiach, ako to financovať. A o tom hovorí už aj kolegovia predo mňou. Je to prípad nielen vesmírnej politiky, ale aj ITERu, o ktorom sme hovorili eh, v určitých súvislostiach do obeda. Ja si myslím, že v tomto kontexte, ak to nevyriešime dobre, teda nám hrozí závislosť v kľúčových technológiách a technologických prvkoch na ostatnom svete, ale napriek tomu sa domnievam, ako už bolo povedané aj predo mňou, že jednou z ciest je posilnenie medzinárodnej spolupráce. Spravodajca o tomto aj hovoril a ja si myslím, že, že nemusíme hovoriť len o Spojených štátoch a Rusku, ale sú aj hráči ako Čína, India a ďalší. A tiež by sme nemali zabúdať na to, že, a my to deklarujeme aj v samotnej správe, že sa dokonca zamýšľame, a dokonca máme to aj v názve, kozmická stratégia má slúžiť občanom. A teraz by sme sa mali snažiť viac, aby občania vedeli viac, aby chápali viac. Ja viem, že Teraz ľudia možno majú trocha iné problémy, ale e, treba vysvetliť, čo môže priniesť a čo hlavne môžu stratiť, ak e, rezignujeme na svoje ambície v tejto oblasti. Záverom by som chcel povedať, že mm, ďakujem spravodajcovi a no, ako som povedal, teda budem sa snažiť doplniť tento dokument pozmeňujúcim návrhmi v zmysle toho, čo som hovoril. Ďakujem. Kolega Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Tošenovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vďaka eh, mojim kolegom, eh, predrečníkom by som eh, mohol hovoriť stručnejšie, pretože už bolo povedané veľa z toho, čo som ja povedal. Ja by som sa chcel pripojiť k tým, ktorí hodnotia túto správu, ktorá je pomerne rozsiahla a popisuje tie hlavné body, ale pripojil by som sa ku kolemu Glantemu, ktorý hovoril o tom, že je veľmi dôležité a v správe je to aj uvedené, aby sme sa snažili čo najviac upresniť financovanie, aj keď to je možno komplikované, pretože hľadíme do vzdialeného časového horizontu, ale asi by nebolo výhodné, aby sme stále žili v tom prostredí, že stále nám chýbajú nejaké financie a teraz už v podstate vieme, že nám chýbajú nejaké prostriedky na realizáciu tých základných funkcií, ktoré takýto významný projekt má. A ešte sa dá povedať, že ide o spoločný projekt Únie Galileo. Pravdepodobne nie je žiadny štát, ktorý by e, bol schopný, teda minimálne v Európe, by bol schopný takýto veľký projekt realizovať aj z hľadiska finančného, aj z hľadiska technologického. A tu sa ukazuje, že Európska únia dokáže spojiť svoje sily a zrealizovať takýto projekt, ale finančné prostriedky je potrebné naozaj čo najpresnejšie odhadnúť, aby sme nežili stále v tom, že nám môžu nejaké peniaze chýbať. Ja viem, že to je ťažké, ja viem, že to nie je príjemné a v tejto dobe pre mnohé krajiny je asi ťažko eh, spracovateľné takéto niečo, ale ja si myslím, že tento systém je dostatočne dôležitý. No a ako je uvedené v článku 22, veľmi dôležitá je e, oblasť aplikácií a služieb. Teda veľmi dôležité pre úspech tohto projektu je, aké aplikácie a služby budú spustené, budú, budú ponúknuté, pretože tie potom môžu rozbehnúť ja neviem, ďalšie veci, o ktorých teraz ani netušíme, ako tento systém využiť. No a o úspechu celého tohto projektu, teda ako hovorím, budú, e, budú rozhodovať aplikácie, ktoré budú využívať tento projekt. Čiže ten projekt to je len v podstate infraštruktúra. Je to infraštruktúra, ktorá síce je obrovská, ale našou úlohou teraz by malo byť umožniť to, aby všetky jej možnosti boli maximálne využívané. A tu sa ponúka to, o čom sme tak dlho hovorili, ako prepojiť tento systém so 7. rámcovým programom. Teda bez ohľadu na to, ako dopadnú financie v budúcnosti, tieto výskumné aplikácie by ehm, mali byť e, zohľadnené aj v 7. rámcovom programe. No a ako som hovoril, tých využití bude určite veľa aj takých, o ktorých teraz neuvažujeme, ale ja súhlasím znova s kolegom Glantom, že by sme mali otvoriť diskusiu o možno širšom uplatnení, tam, kde možno troška opatrnejšie prešlapujeme, teda v tej vojenskej oblasti alebo, alebo v oblasti satelitnej kontroly, ktorá sa ponúka ako veľmi perspektívny a racionálny nástroj, a ktorú by sme inak asi k dispozícii nedostali. Tiež by som podobne ako kolegovia chcel oceniť túto správu. Myslím si, že znova posúva vpred tú snahu e, urobiť z Galilea honosný a silný projekt, ktorý bude Európsku úniu nielen reprezentovať, ale aj ukazovať e, tú obrovskú silu, ktorú tie jednotlivé štáty sú schopné dať dokopy. A dúfam, že teda bude to projekt úspešný. A ešte raz ďakujem kolegovi Patričielovi, pretože myslím si, že jeho správa je veľmi dobrá. E, ďakujem veľmi pekne a teraz by som odovzdal slovo kolegovi Weberovi. Ja by som tiež chcel srdečne poďakovať e, kolegovi Patričelovi za jeho vynikajúcu správu a za dobre odvedenú prácu. Ale ja by som chcel závery tejto správy ešte trocha posilniť, najmä, uh, najmä ohľadom programu GMES. Ja eh, budem predkladať pozmeňovacie návrhy. My totiž vieme, že GMES vstupuje do svojej prevádzky, uh, v, počas ktorej finančné riziko je nižšie než rizika, ktoré samozrejme mohli nastať počas fázy vývoja a výroby. Náklady počas fázy prevádzky určite budú ľahšie kontrolovateľné a predvídateľné než počas toho budovania. My vieme aj zo skúseností s inými e, európskymi programami, ako napríklad program meteorologických satelitov, že takéto problémy sa jednoducho môžu vyskytnúť. A preto by som chcel v odseku 16 dôraznejšie požiadať komisiu, aby um, vypracovala celkový odhad financovania systému GMS v budúcnosti. No a um, to je teda moja prvá požiadavka. Odsek 16 je veľmi dôležitý. Systém GMS môže z Európskej únie urobiť svetového lídra v pozorovaní Zeme a v environmentálnych humanitárnych aplikáciách tohto systému. A e, sú určite aj e, prostriedky, ktoré sa v Únii vynakladajú na kontroverznejšie projekty. Takže ja si myslím, že toto žiadny problém nemôže byť. A ďalej e, podporujem spravodajcu v tom, že je treba dopracovať legislatívny rámec a zaviesť účinný systém dohľadu. Ja si myslím, že treba využiť skúsenosti Um, európskych subjektov, či už verejných alebo súkromných, pretože Európania a Európa um, musia získať uh, možnosť obhájiť svoje záujmy vo vesmíre. A na to, aby sme túto autonómiu um, zabezpečili, musíme podporovať napríklad využívanie európskych rakiet. Ja si myslím, že je nevyhnutné, aby komisia veľmi rýchlo predložila príslušné návrhy uh, na stratégiu um, nosných raket, nosných systémov a um, štartovacích rám. Toto uh, by malo byť súčasťou priemyselnej politiky, nielen vedeckej politiky. A zároveň ide o európsku konkurencieschopnosť. Veľmi dôležitá téma bola spomenutá aj pánom Glantem. Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu s takými aktérmi, ako sú Rusko, Čína alebo Spojené štáty, je veľmi želaná, ale mala by prebiehať na základe rešpektovania princípu reciprocity. V súčasnosti inštitucionálne e, trhy v týchto krajinách sú úplne uzavreté e, zahraničným podnikom vrátane európskych podnikov. A Európa by nemala byť v tomto naivná. My by sme nemali byť jedinou vesmírnou mocnosťou, ktorá otvorí svoj trh medzinárodnému, medzinárodnej hospodárskej súťaži bez toho, aby sme volali po určité reciprocite. Lamberts. Pán Lamberts. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že uh, som prišiel troška neskoro. Žiaľ, uh, museli sme riešiť bankovú krízu ktorá si vyžadovala moju pozornosť. Ja by som chcel povedať 6 vecí, 6 pripomienok. V prvom rade, vesmír je pravdepodobne e, oblasťou, kde asi najviac musíme byť Európanmi a nie príslušníkmi svojich e, členských štátov. E, vo vesmíre No, teda my máme určité, alebo sú to krajiny, ktoré majú veľké skúsenosti s využívaním vesmíru, ale E, myslíme si, že aj z hľadiska finančných nákladov, aj z hľadiska organizácie práce, e, vesmír skôr dobijeme ako Európa. A preto si myslím, že takéto spoločné projekty majú pridanú hodnotu. A druhá pripomienka sa týka inštitucionálneho usporiadania. Ja neviem, či je tu niekto z komisie, ale ja mám pocit, e, že tento výbor ITRE je absolútne zbytočný, pretože nie sme informovaní o fundamentálnych aspektoch, ako sú napríklad financie. Ako dlho už žiadame jasné čísla a nie len nejaké súhrné súčty, ale podrobné čísla o takých drobných programoch, akým je napríklad Galileo. My jednoducho sme žiadaní, aby sme poskytli nejaké usmernenia a rady ohľadom ďalšieho vývoja vesmírnej politiky, ale sú nám upierané základné informácie, na základe ktorých by sme sa mohli rozhodovať. No a keď sme napríklad začali hovoriť o verejných regulovaných službách poskytovaných systémom Galileo, tak náhodou komisia spomenula i aj a mimochodom e, nejaké x percent e, užívateľov, že nejaké takéto percento budú vojenskí užívateľia. A to percento bolo pomerne veľké, pričom na začiatku sa hovorilo, že Galileo má byť nejakým civilným projektom. Takže podstate sme boli informovaní len no, tak mimochodom o takéto dosť zásadné veci. Takže ja si myslím, že tu dochádza medzi partnermi, medzi našim výbor a, výborom a komisiou k určitému zastieraniu informácií. A toto treba spomenúť, pretože teraz hovoríme o peniazoch, ktoré nie sú malé. Ja ako inštitúcia chcem požívať určitý rešpekt, ja rozhodujem o peniazoch občanov a musím byť informovaný dôkladne. Ďalej, PMS. Ja si myslím, že od kedy pôsobím v tomto výbore, tak som veľmi jasne hovoril, že jeden projekt, súčasť Európskej vesmírnej politiky, e, ktorý si zaslúhuje našu podporu, a to je GMS. GMS v podstate e, poskytuje funkcie, ktoré nie sú k dispozícii inde. Isté, niekto môže tvrdiť, že Galileo zdvojuje e, to, čo už máme v podobe GPS, ale systém GMS to je systém, ktorý pridáva hodnotu ku Galileu. A mne sa zdá troška čudné, že komisia sa e, rozhodla ohroziť tento program GMS, pretože um, komisia v podstate um, úmyselne smeruje GMS uh, e, k vyhnutiu, k likvidácii, zatiaľ čo projekty ako Galileo alebo ITER prežívajú. A kolega, myslím, povedal, že GMS je pomerne finančne predvídateľný a jasný, ale to ťažko možno povedať o ITERI. A e, mne sa jednoducho javí trocha zvláštne, keď komisia povie, e, že alebo teda bolo by podľa mňa normálne, keby komisia povedala, že ITER to je jednoducho vo hviezdách, tam tie náklady sú absolútne neodhadnutelné. E, zavrime to, zružme to, ale GMS ten má predvídateľné jasné náklady do budúcnosti a pokračujeme v ňom. A deje sa presný opak. Takže ja si myslím, že z hľadiska manažmentu je to úplné, úplné bláznostvo. Pretože my pri GMS môžeme jasne identifikovať e, náklady, ktoré treba do ňa vložiť. A napriek tomu tento projekt je v podstate zrušený. Um, je, je hodený cez palubu. Pričom ITER tam vôbec nemáme perspektívu, kedy budú nejaké výsledky, či vôbec budú a koľko to bude stáť. Ale absolútne vôbec nie. Takže ja by som chcel, aby e, nejaký manažér, aj skutočný manažér, vyšiel von a predal toto. Ja si myslím, že by nevydržal ani 30 sekúnd. Ale napriek tomu komisia za nami ide s takouto myšlienkou a ponúka nám ju e, ako keby ani sa nemusela zodpovedať občanoch, občanom. Ale my sa musíme. E, my musíme ušetriť na budúci rok o verejnom rozpočte ťažké miliardy a ja chcem vidieť, ako niekto z komisie e, začne hovoriť, že áno, tak e, my chceme vyvaliť nejaké peniaze za ITER a Galileo, ale nemáme z toho žiadne, žiadne výhody, alebo nie je jasné, čo z toho vôbec bude. Takže toto je moje stanovisko, je veľmi jasné. Pokiaľ nebudú jasné čísla, a to, a to teraz volám po analýze nákladov a prínosov, jednoducho chcem vidieť aj náklady, čo to bude stať, aj prínos, ktorý to prinesie. Podľa mňa ITER nemá žiadny prínos. Galileo môže mať nejaký prínos, ale treba sa pozrieť na to, koľko to bude stáť, hej, čo dostaneme za tie naše peniaze. A v tomto prípade komisia jednoducho nám neposkytuje absolútne základné fundamentálne čísla. Jednoducho čísla, ktoré dostávame, sú tak nejaké neoficiálne, hej, ale oficiálne v podstate nie sme informovaní o ničom. Takže, pokiaľ ide o výskum a vývoj v oblasti kozmického výskumu konkrétne, keď sa dostaneme do priemyselnej fázy, tak peniaze by sa nemali odnímať z rozpočtov na výskum a inováciu. To sa týka priemyselného rozvoja, pravda, tej priemyselnej politiky. Ale aspekt e, výskumu a vývoja, pokiaľ ide o Galileo a GMES, tak e, tieto aktivity by logicky mali byť financované aj z rozpočtu, ktorý si dáva za horizont rok 2020. A podobne ako, ako aj pri IT. Je to technológia, ktorá niečo umožňuje. A potom sa môže využívať na zvyšovanie konkurencieschopnosti alebo môže nám umožniť lepšie reagovať na výzvy spoločnosti a tak ďalej. Keď robíme revíziu polnohospodárskej politiky, tak samozrejme aj pokiaľ ide o GMS. To môžeme urobiť. No a ďalej, ten vojenský aspekt, ktorý sa spomínal. Nie som naivný. Viem, že potrebujeme ozbrojené sily a viem, že aj vesmír je priestor, ktorý sa využíva na získavanie informácií, na sledovanie, prieskum a pre komunikačné účely. Ale čo sa mi nepáči je, že ten, tieto vojenské aspekty Galilea, ale dokonca potenciálne aj GMES, sa financujú z rozpočtu mimo vojenských, teda nie z vojenského rozpočtu. Čiže aký je prínos týchto dvoch e, projektov. Áno, má to pozitívny prínos aj pre vojenskú oblasť, ale potom vlastne aj financie musia prichádzať z rozpočtov na obranu členských štátov. Hej. Čiže opakujem, potom tie rozpočty majú prispievať. Čiže a veľmi jasne treba potom toto zadefinovať. Nie je to veto proti používaniu týchto systémov na vojenské účely, ale ide o to, kto využíva teda kozmické, kozmický priestor. Ďakujem. Ďakujem. Otázka pre komisiu, či tu, či nám niečo ešte poviete, pán González. Chcete niečo dodať? Somebody else? I don't know who's responsible. Alebo niekto iný? Áno, v prvom rade. Tá správa naozaj podporila oznámenie komisie a zaznamenali sme viaceré pripomienky, ktoré odozneli, aj tie, ktoré sa týkajú financovania GMES. Myslím, že sa nemusíme vrácať k tomuto bodu samotnému, pretože komisia sa už vyjadrila k tejto téme a dôvod, prečo sa rozhodla navrhnúť, aby sa program GMS e financoval z rozpočtu mimo rozpočtu EÚ. Keď tu odoznelo niečo, že tu je málo transparentnosti, chcel by som pripomenúť, že komisia predložila správu o strednodobom prehodnotení týchto satelitných programov v januári tohto roku a týka sa to hlavne Galilea. Samozrejme, voľné využívanie prostriedkov alebo vôbec využívanie prostriedkov z viacročného finančného rámca sa tam spomína, ale to, čo sa navrhuje v návrhu nariadenia, to, čo skolo komisia predloží, aj v súvislosti s Galileom, aj s programom GMS. Čiže tieto návrhy nariadení budú vlastne sprevádzané aj dopadovými štúdiami, tým štúdiami dôsledkov a e, ctení poslanci Európskeho parlamentu iste uvidia potom, že sa nesnažíme nič zakrývať, ani tie aspekty ekonomické, ktoré sa týkajú týchto programov. Čiže rád by som objasnil stanovisko komisie, a to je stanovisko otvorené, zdieľame informácie, zdieľame údaje, čísla a vlastne veríme, že aj tie náklady na programy budú adekvátne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Patričalo, želáte si ešte vyjadriť sa k tomuto? Áno, ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval cteným kolegom za ich vyhlásenia. Samozrejme, tento text môže a dá sa a mal by sa vylepšiť aj na základe tých úvah, že chceme vlastne vytvoriť spoločne nejaký text. Zareagoval by som na vyjadrenie pána Glanteho. Poukázal na dôležitý prvok, pretože autonómia e, vesmírneho priestoru by vlastne mohla nechať bokom stratégiu ostatných európskych sektorov. Tak ako nemôžete mať politiku alebo technologickú politiku, ktorá by si vyhradzovala nejaké, nejakú autonómiu, je to vlastne celé zahrnuté do našej celkovej veľkej stratégie. Pokiaľ ide o finančné otázky, tam najdôležitejšie je to, že musíme spolupracovať. Ako sa už aj komisia vyjadrila k finančnej politike, mali by sme postúpiť ďalej v tejto línii. A preto budeme mať možnosť ďalej spolupracovať aby sme vytvorili spoločný text v nastávajúcich týždňoch a ten potom predložíme Európskej únii ako naše zameranie sa na tieto špecializované témy, aby sme mali teda stratégiu za Európsku úniu, ktorá bude hájiť zájmy všetkých členských štátov. Samozrejme, že toto odvetvie sa týka aj vesmírneho priemyslu, a teraz vo svetle finančnej krízy ktorá dolieha veľmi ťažko na členské štáty. Keď teda chceme a budeme investovať do tohto sektora, tak musíme zlepšiť podmienky aj v ekonomikách našich štátov a to veľmi podstatne, na vysokú úroveň. A vieme, že tí, ktorí pracujú v tomto odvetví, naozaj sa snažia pracovať vynikajúco. Ak dovolíte, správa, ktorú komisia e, poskytla v tomto roku, je plná prázdnosti. Je prázdnoty. Je tam veľa čísel, to hej. Ale dnes popoludní dostanete odo mňa písomnú otázku. Chcem váš záväzok, že v plnej miere nám dáte k dispozícii, ako ste sa dopracovali k tým finančným odhadom 1 miliarda ročne a tak ďalej. Ak mi poviete, áno, sme pripravení, budem spokojný. Dobre teda. Takže ďakujem. Počkáme si na odpovede. Takže 12. október, poludne je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem vám za vašu spoluprácu dnes predpoludním. Uvidíme sa popoludní a tým pádom končím toto zasadnutie.